Well, good morning. Dobrý deň. Budeme pokračovať v našom zásadaní EMPLO, tak ako sme skončili včera. Musím vám povedať, že máme zastúpené všetky jazyky zvykov e, finčiny, chorváčtiny, malčtiny a galčiny. Uh, Rada by som vám povedala, že budeme mať vypočutie Európskeho podujatia pre mládež, teda na sklonku tohto dopoludnia. Viete, je to veľmi malý priestor, očakávame 100 ľudí. Spolu tu máme 110 sedadiel. Čiže ak berieme všetky do úvahy, tak vtedy je to 119 e, sedadiel. diel. Takže prosím vás, keď prídeme na vypočutie, prosím vás, bolo by dobre, keby ste dokázali uvoľniť miesta, teda aby sme mohli privítať tých mladých ľudí, ktorí nás oslovia. Takže bolo by dobre, keby sme sedeli v takých menších blokoch, aby tí mladí ľudia nemali pocit, že sú vylúčení. No ale o tom ešte neskôr. Takže prvým bodom dnešného dopoludňa je výmena názorov s Michaelom O'Flahertym, ktorý je riaditeľom agentúry FRAM. Takže mu dávam slovo na zhruba 10 minút. A potom sa ujme slova predstaviteľ ILO. No a nemáme tu zástupcu komisie, takže vypočujeme si potom teda príspevky jednotlivých e, členov výboru. Takže, pán profesor Flaherty, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení členovia výboru, milí priatelia v mene FRA. Je pre mňa v skutku cťou prihovoriť sa vám dnešné dopoludne. Ceníme si vašu prácu, ktorá je veľmi dôležitá pre základné e, ľudské práva. Dva príklady. Konkrétne, keď si zoberieme článok 15 charty, e, kde je zagarantované e, právo na prácu, ďalší článok, e, ktorý zabezpečuje férové pracovné podmienky. Takže v tomto kontexte zamestnanosti je to veľmi dôležité. Ďalej chcem povedať, že realizácia práv, ktoré súvisia so zamestnancov, zamestnanosť je veľmi dôležité pre rôzne slobody jednotlivca. Dnes dopoludňa mám E, hovoriť o tých oblastiach našej práce, ktoré sa prekrývajú s vašou oblasťou zodpovednosti, osobitne pokiaľ ide e, závažné pracovné vykoristovanie. Takže prejdem hneď k tomuto bodu. Čiže keď hovoríme o tom závažnom e, závažnom pracovnom vykoristovaní, tak je to vlastne E, niečo, čo treba kriminalizovať, ak sa pozrieme na medzinárodné právo. E, Takže takéto praktiky, ako je e, napríklad e, náznak otrockej práce, ďalšie formy vykoristovania, ktoré by sa mali e, kriminalizovať smernicou. V období rokov 2013 až 2015 agentúra spustila výskum týkajúce sa tejto závažnej formy e, pracovného vykorisťovania. Agentúra začala v 2015 a jediná správa tohto typu, ktorá sleduje tieto závažné e, formy e, násilného vykorisťovania. Išlo 21 členských krajín išlo o zisťovanie rizikových faktorov spojených e, s týmto pracovným vykorisťovaním. E, je dôležité venovať sa týmto praktikám. Medzi kľúčovými zisteniami našej agentúry bolo, že je veľký výskyt e, tejto formy násilného vykorisťovania je to v Európskej únii zahambujúci. Je dôležité, že tu pozorujeme dosť veľkú bestresnosť. Sú tu dva piliery. Je to jednak fragmentácia jednotlivých ustanovení trestného práva a nedostatok monitorovania a nedostatok proaktívnej politiky a jej iniciatív aj pri vyšetrovaní. Náš výskum identifikuje to, že táto osobitná forma pracovného vykorisťovania je evidentná v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, stavebníctvo, e, e, e, otázky, teda tam, kde sa prejavujú služby gastronómie a podobne. Čiže ak vychádzame z tejto správe, agentúra FRA pokračovala vo svojom výskume v tejto oblasti a v roku 2017 budeme mať eh, správu, ktorá zachytí platí názory samotných e, zamestnancov, cudzincov. Tým sa preklenie medzera, totiž nebude sa hovoriť iba z hľadiska profesionálnej skupín, ale takisto z hľadiska tých, ktorých sa najviac, e, ktorých sa najviac dotýka, teda zamestnancov samých. Takže výskum v roku 2017 spolu s výsledkami 2015 e, bude veľkou podporou pre vás, keďže máte vyviať náležité legislatívne odpovede. Bolo by dobré, keby odporúčania, ktoré sme ponúkli v 2015, ostali platné, aby sa im venovala pozornosť. Ide pre všetkým o následovné. Poprvé, je tu potreba vytvoriť jednotnú definíciu, ktorá bude chrániť všetkých zamestnancov proti tejto forme pracovného vykorisťovania. Bod číslo 2. Ďalej, zintenzívnenie práce E, inšpektorátov, ktorí sa zaoberajú týmto fenoménom, ako je orgánom, ktorí majú e, mandát na to, aby realizovali tieto svoje funkcie. Po tretie, tu potreba vytvoriť systémy ktoré budú jednotné, spolahlivé a dovolia spotrebiteľom vidieť, či existujú tieto riziká vykorisťovania a napokon zabezpečiť, že občania Európskej únie, ktoré sa rozhodnú pracovať v inej členskej krajine, budú informované predtým o rizikách tohto násilného pracovného vykorisťovania. Ja by som sa chcel sručne dotknúť dvoch ďalších e, oblastí, kde sa angažujeme a myslím si, že je to veľmi zaujímavé pre prácu tohto výboru. Poprvé, situácia Rómov. E, ako viete, Rómovia predstavujú najme, najväčšiu etnickú skupinu e, menšinovú a Ukázalo sa, že e, Rómovia čelia veľkým výzvam, majú veľmi nízku zamestnanosť, je tu nízka kvalifikácia Rómov, ďalej je tu ich segregácia a diskriminácia. No a to všetko vedie k ich vylúčeniu z trhu práce. Agentúra AFRA uverejní nové údaje o Rómoch 28. novembra a koncom mesiaca. Musím povedať, že výsledky budú veľmi znepokojujúce. Výsledky poukázali na to, že iba 30 Rómov vo veku 20-64 dostávajú za svoju prácu ozaj e, mzdy. Takže taká je to situácia v členských krajinách. Keď sa pozrieme na mladých ľudí, iba 37 mladých Rómov je, sú v cykle teda buď vzdelávania alebo e, práce, čiže priemer 88%, čiže je to šokujúce číslo. Uh, ak chceme dosiahnuť ciele odporúčania rady, aby bol rovnaký prístup k Rómom, pokiaľ ide o ich šance na trhu, no budeme musieť privodiť závažné zmeny pri ich zamestnávaní. No a napokon, vážení členovia výboru, otázka postihnutia článok 27 dohovoru o právach ľudí s postihnutím rozhodnutím uznáva právo týchto ľudí pracovať na rovnakej platforme ako ostatní ľudia. V tomto kontexte patrí tento výbor k jednému z troch, ktorý sa e, venuje na základe monitorovacieho rámca tejto problematike. Takže viete, čo je v re. Obávam sa, naša agentúra dospeje k nie veľmi pozbudzujúcim údajom. Posledné štatistiky, ktoré máme o štatistikách o životných podmienkach z roku 2013 poukazuje na to, že existuje veľká medzera, zhruba 23 48 ľudí s postihnutím nezamestnaných v porovnaní so 71 ľudí, ktorí nie sú postihnutí. Takže pokiaľ ide o to, ako najlepšie preklenúť túto medzeru, sme zistili e, niektoré možnosti a to by mali byť e, kvóty a určité impulzy. Napríklad v Portugalsku Portugalsko Rosia rozšírilo e, financie, pokiaľ ide napríklad o ženy s postihnutím, hlavne tie, ktoré hľadajú svoju prvú prácu, majú možnosť obrátiť sa na centra, vzdelávacie centra, e, napríklad e, kvóty v súvislosti s postihnutím. 20 zamestnancov treba prieť, aby sa zodpovedalo kvótam Takže tieto príklady sú príkladmi dobrej iniciatívy, ktoré nachádzame v členských krajinách. Stalo by za to ich sledovať. A je dôležité preklenúť e, túto veľkú medzeru v zamestnanosti. Vážená pani predsedajúca, tu by som skončil tým, že poviem, že FRA je vám k dispozícii. Rád vám zodpoviem na vaše otázky ak uznáte tieto otázky za hodné odpovede. Mám tu za sebou aj experta, ktorý tiež odpovie na vaše otázky. Agentúra pre základné práva je vám k dispozícii. Chcem vás, chcem vás podporiť vo vašej dôležitej práci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Majenpor, nech sa páči, máte slovo zhruba na 5 minút. Ďakujem. Výborné. Ďakujem pekne. Naozaj som rád, že tu dnes môžem byť. Požiadali ma, aby som zareagoval na to úvodné vystúpenie a teda doplnil vstup ILO, ak e, teda je to potrebné a samozrejme, že potom budem veľmi rád reagovať na vaše otázky. Ja viem, že tá realita je e, veľmi tvrdá. E, sú tu výzvy, ktoré zdôraznila aj tá nedávna správa. A naozaj chcem počiarknúť urgentnosť prijatia určitých krokov, e, pretože e, naozaj nutená práca, obchodovanie s ľuďmi je závažný fenomén. 21 miliónov ľudí je týmto postihnutých celosvetovo, 6 tisíc. Takto keď porovnám 21 miliónov e, obetí zmenenie s 6 tisíc eh, deklarovanými eh, prípadmi, tak vidíte, že eh, často je taká šedá, šedá zóna a je teda potrebné rázne zakročiť. ILO prednedávnom riešila otázku STG. Toto je vec, ktorá sa deje pod záštitou OSN Alliance 7. Toto je E, teda skupina, ktorá sa zaoberá e, detskou prácou, moderným otroctvom a obchodovaním s ľuďmi. Toto je partnerstvo, e, ktoré je otvorené všetkým, ktorí môžu prispieť k dosiahnutiu toho cieľa 8,7, čiže 87 Alliance 8.7, eh, toto je naša stránka, .org teda eh, za tým. A kto má záujem, eh, tak môže sa zalogovať na tú stránku. Kto má záujem o viac informácií, rád mu ich poskytnem, tak aby ste sa mohli naozaj aktívne zapojiť do činnosti tejto aliancie. Takže alliance8.7.org. Pred dvomi roky sme mali medzinárodnú konferenciu pre prácu, k ktorá e, viedla k prijačiu e, protokolu. E, zatiaľ iba 8 krajín podpísalo, respektíve ratifikovalo tento protokol. Poprosím teda vás, aby ste apelovali na vaše vlády, aby čoraz viac krajín tento protokol ratifikovalo, aby sme naozaj mohli riešiť problém tých 21 miliónov ľudí. Títo ľudia produkujú asi 150 miliard dolárov ziskov ročne, či naozaj je to obrovský e, priemysel, um, naozaj je to obrovská mašinéria. Ak e, e, to chceme eliminovať, tak musíme veľmi intenzívne zakročiť, čiže naozaj je to úloha každého jedného a naozaj musíme konať naliehavo. Takže toto som chcel mm, takto v úvode doplniť e, jeho predrečníka a ak má niekto nejaké otázky, rád na ne odpoviem. Ďakujem pekne. Takže by som povedala, že teraz môžeme dať slovo poslancom. Helga Stevens za ECR sa prihlásila, pani Kari. Ešte niekto ďalší by chcel vystúpiť? Prosím, prihláste sa. Dobre, takže začneme Helgou Stevens, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Rada by som sa poďakovala za vaše veľmi zaujímavé úvodné vystúpenie. Chcela by som sa zamednať na dve témy. Je to jednak vykoristovanie pracujúcich a potom osoby s postihnutím. Keď je o tú prvú tému, tak e, zdá sa, že tam dochádza e, k e, takému posunu od menších porušovaní predpisov až k organizovanému zločinu. Často sú to teda závažné trestné činy, gengy, ktoré infiltrujú um, siete, e, ktoré infiltrujú trhy práce e, v mnohých krajinách e, Európy, ale aj sveta. Mnohé krajiny už prijali určité opatrenia proti nelegálnej práci, aby sa skoncovalo s vykoristovaním pracujúcich v rôznych sektoroch, ale myslím, že je potrebná lepšia koordinácia medzi orgánmi v členských štátoch tak, aby sme sa mohli tomuto fenoménu postaviť a aby tu bola aj väčšia miera flexibility, tak aby sa podarilo nejakým spôsobom zhromažďovať zdroje na národnej úrovni. Tiež je potrebné na pamäti to, že e, vykoristovanie má medzinárodnú povahu a preto je potrebná aj medzinárodná reakcia. Čiže nemala by to byť jednotlivá krajina, ktorá bude tak povedať naháňať e, zločincov na svojom území. Nie je pre mňa naozaj radikálne nový, komplexný prístup, aby sme e, tento systematický e, model podnikania medzinárodne vykorenili, aby členské krajiny EÚ a Európa spolupracovali aj na medzinárodnej scéne a to čo najefektívnejšie. Mám teda zo pár konkrétnych otázok. Váš výskum poukázal na nejaký vzorec v rámci EÚ, čiže došlo za posledné roky k zvýšeniu vykoristovania v niektorom sektore, alebo pokiaľ ide o nejakú skupinu spoločnosti, týka sa to občanov tretich krajín viac, alebo rovnako ako občanov krajín EÚ. Ďalej, sú tu nejaké osvočené postupy, príklady proaktívnych opatrení v členských štátoch eh, na boj proti eh, zneužívaniu. Eh, napríklad Modern Slavery Act, zákon v Spojenom kráľovstve 2015 o boji proti modernému otroctvu. Je to naozaj jedinečná vec v celej EÚ. A potom, ako spolupracuje FRA s členskými štátmi, napríklad pokiaľ ide o vzdielanie informácií. Takže to je tá prvá téma. Moja druhá téma to sú postihnutí. Povedali ste, že 48 postihnutých e, v porovnaní s 77 všeobecnej populácie má e, pracovné miesto. Takže sú tu určité navrhované možné riešenia. Ale znamená to stanovanie nejakých cieľov, respektíve kvót. Myslím, že tie kvóty nepostačujú. Akú kvalitu majú kvóty? Mnohé firmy hovoria, my splňame naše povinnosti, ale pozrime sa na to, kde pracujú v rámci organizácie postihnutí. Čiže oni napríklad e, e, zamestnajú zo pár upratovačiek, e, ktoré sú postihnuté a tým splnia svoju kvotu. Čiže majú tieto osoby e, naozaj e, adekvátne príležitosti v tej firme, majú možnosť kariérneho postupu, možnosť e, ďalšieho vzdelávania a tak ďalej. Čiže otázka kvót je naozaj veľmi, veľmi sporná. A je tu aj určitý vzťah s úrovňou kvalifikácie. Postihnutí často nemajú rovnaké príležitosti vo vzdelávaní ako e, bežná populácia. A čo sa potom samozrejme prejaví aj na svet práce, teda na príležitosti na trhu práce. Čiže musíme naozaj začať vzdelávaním, naozaj e, dobré, kvalitné, primerané vzdelávanie aj pre postihnutých to začína základným vzdelaním a pokračuje to e, v ďalších fázach až po univerzitu, aby naozaj mali príležitosť presadiť sa. A potom e, vynúcovanie dodržiavania e, zákonov. Pokiaľ ide o kvóty, štúdie z Nemecka a z Francúzska dokazujú, že firmy často nepreferujú eh, zamestnať eh, postihnutého, radšej zaplatia pokutu, nech už je akokoľvek vysoká. Čiže je potrebné zmeniť eh, toto a je potrebné podporovať inklúziu ľudí s postihnutím vo všetkých úrovniach práce a života. Čiže naozaj inkluzívne vzdelávanie, to je myslím alfa a omega. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz mám 5 ročníkov, všetci dajú slovo, všetci dostanú slovo a potom budú mať hostia šancu reagovať. Ako ďalšia vystupí pani Kari v mene GUE. Dobrý deň, ja budem hovoriť po dánsky. Ďakujem pekne obom hosťom za naozaj veľmi e, zaujímavé vyjadrenia. Téma je to naozaj mimoriadne závažná. Aj v našom výbore sme o nej diskutovali viackrát a je to vec, ktorú naozaj berieme veľmi vážne. Mám zo pár konkrétnych otázok. Poprvé, vo vašich odporúčaniach uvádzate, že potrebujeme eh, lepší dohľad, eh, väčšiu úlohu odborov. Čiže ako sa to dá všetko dosiahnuť? Pretože my sme v Dánsku zistili, keď sa robili e, kontroly, inšpekcie na pracoviskách, tak sme zistili, že došlo k vykoristovaniu, k zneužívaniu zamestnancov. Zamestnávateľia prislúbili, že sa veci zlepšia. Mm, no ale potom sme zistili, že oni len vymenili zamestnancov, alebo možno sa zmenilo to pracovisko a to vykoristovanie pokračovalo ďalej. Čiže ako zabezpečiť, aby sa naozaj e, tá kontrola, e, aby mala naozaj e, efektívne výsledky. A potom v porovnaní s nástrojmi, ktoré teraz máme, čo by ešte prichádzalo do úvahy? Samozrejme, že spolupráca je dobrá, aj tá ratifikácia protokolu ILO je mimoriadne dôležitá. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. A teraz Dominik Martán za NF, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať hlavne pánovi Oflagacimu to, čo on povedal, teda čo je potrebné robiť. Vy ste to povedali a potvrdzate naše slova, ktoré opakujeme už roky a roky, teda že prvé obete imigrácie že to sú samotní imigranti, aby ste to povedali veľmi jasne, že oni sú v situácii zneužívania, eh, hlavne v polnohospodárstve, v stavebníctve alebo v tzv. domácich prácach. A toto je vyjadrenie, ktoré naozaj veľmi vítam. Pretože konečne ste veci pomenovali správnym menom. Prvé obete imigrácie, tými sú samotní imigranti. Čiže neutočme na imigrantov. Pretože je potrebné si uvedomiť, že problémom je imigrácia. No a tie dopady, a to je moja otázka, a možno aj návrh, Myslím si, že najlepšia forma ochrany eh, zahraničných cudzích eh, pracujúcich je poprvé kontrolovať naše hranice. O tom ste vy nehovorili. Toto je teda podľa mňa potrebná vec. Potom po druhé, regulácia migračných tokov. Ani o tom ste nehovorili. Títo cudzinci samozrejme majú know-how, ktorý je možné využiť v prípade potreby, ale ak nie je potreba, tak nech neprichádzajú. Čiže to sa volá regulácia. A po tretie, je potrebné e, zakročiť proti tým prevádzačom, lebo tí ľudia neprichádzajú e, sami samostatne. Čiže tí prevádzači, oni im slúbujú Eldorado, u nás a to je klamstvo. E, slúbujú im Eldorado a títo ľudia často neprichádzajú možno ani dobrovoľne, tá dobrovoľnosť je niekedy sporná, napríklad sexuálne zneužívanie takýchto zahraničných príslušníkov. Čiže je to naozaj to šťastie, ktoré oni hľadajú, čiže skoncovať s tým prevádzačstvom. Oni im často slúbujú obrovské sumy peňazí, teda takto pýtajú si obrovské sumy peňazí za to Eldorado, ktoré slúbujú a ktoré potom nenastáva. Čiže je potrebné ich potrestať ale je tu systém e, prevádzačov, ktorí nás zarbajú milióny e, neužívaním e, takýchto chudákov. Čiže som veľmi rád, že ste vystúpili a to sú teda moje otázky. Ďakujem pekne. Ďakujeme a teraz vystúpi pán López v mene SAD. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja mám dve otázky na našich hostí. Zneužívanie pracujúcich, pokiaľ ide o migrantov. O tomto sa tu hovorilo, ale pokiaľ ide o legislatívu, pracovné právo a jeho reformu pod potom kolektívne vyjednávania. Môže toto mať nejakým spôsobom dopad na základné práva? pokiaľ ide o pracovný trh a možnosť eh, zúčastniť sa na trhu práce. Čiže boli tu dosť agresívne zmeny na trhu práce vzhľadom na novelizáciu legislatívy, pracovné časy, nové typy zmluv a tak ďalej. Čiže možno aj toto viedlo k strate určitých základných práv, nie? A potom druhá otázka. To sa netýka až tak veľmi zneužívania zamestnancov v tom zmysle, ako ste to načrtli vy, ale ide o hospodárske a sociálne práva našich občanov. Čiže myslíte, že by bolo primerané, pokiaľ ide o našu aktivitu, aktivitu komisie v rámci Európskeho silného piliera, že tam by sme mohli brať určitú agendu, agendu hospodárskych a sociálnych práv. Dávalo by to zmysel? Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz pán Edu Amata ako posledný. Ďakujem pekne. Ja by som niekoľko vecí doplnil. Nehovorili ste o diskriminácii žien. V mnohých krajinách EÚ ženy poukazujú na rozdiel v mzdách, toto je ďalší diskriminačný prvok, ktorý je potrebné zdôrazniť. Je sa to tu u nás v Európe, v krajinách vyspelých, eh, ktoré sú veľmi vpredu v porovnaní so zvyškom sveta. Čiže deje sa to priamo u nás. Ďalšia vec, eh, diskriminácia eh, v práci seniorov pretože naša populácia stárne a mm, ako by sme boli starí už e, čoraz nižšom a nižšom veku, aspoň teda pre trh e, práce, e, keď sa hovorí o ľuďoch vo veku možno 40 rokov. Už to je problematická kategória, ktorá je dosť diskriminovaná. A potom ste hovorili o povinností, respektíve o význame úlohy organizácií odborových. E, často sa ich aktivita kriminalizuje. E, čoraz e, častejšie sa napadajú na súdoch takéto aktivity. A chcem zdôrazniť jednu vec, a to tu zrejme aj odznelo, aj vy ste to spomínali, teda odborovú aktivitu, že v podnikoch musia byť odbory, pretože e, toto e, môže pomôcť boje proti diskriminácii, proti postihnutým, proti ženám, proti starším, e, proti ilegálnym a tak ďalej. Čiže na toto máme nástroje, ktoré by mohli byť dokonca povinnými teda povinnosť zverejňovať takéto veci, výročná správa o ľudských zdrojoch, e, v, teda o personáli konkrétnej e, firmy, porovnanie e, pracovných miest, miest, pracovných podmienok a tak ďalej. Čiže takúto transparentnosť do celého vniesť, toto by mohol byť naozaj nástroj, ktorý by mohol byť efektívny v boji proti diskriminácii rôznym formám, hlavne pokiaľ ide aj o tú nutenú prácu ktorou sú e, postihnutí e, nielen imigranti, ale e, často aj naši spoluobčania. Ďakujem. So I'm going to come back to our two guests now. Um, and floor to Mr. Flattery. Ešte dám teraz slovo našim obom, obom uh, hosťom. Uh, pán Flaherty ako, ako prvý. Ja budem odpovedať na uh, otázky všeobecnejšieho charakteru, technické odpovede prenechám e, potom tu na kolegovi. Pani Stevens, e, veľmi zaujímavé otázky. Extrémne e, formy práce to prenechám kolegovi, ale to, to mm, tie osoby s postihnutým, tým sa budem zaoberať ja. Áno, kvóty asi nie sú úplne najlepším riešením, e, ale je to určité, určité úsilie. E, toto je potrebné veľmi e, prísne kontrolovať a teda až za tými kvotami je potrebné riešiť aj tú kvalitu tých pracovných miest. Toto je naozaj oblasť, kde je potrebné, aby sme boli naďalej obozretní a tiež e, to vzdelávanie a súvislosť medzi vzdelaním a mm, dôstojnou prácou. E, toto je naozaj e, kritická, kritický vzťah. Netýka sa nielen postihnutých, ale napríklad aj menšinových skupín Rómov. Čiže toto je naozaj prepojenie, ktoré nemôžeme prehliadať, teda vzdelanie a potom práca. Otázka toho e, vynúcovania, pokiaľ ide o zneužívanie e, na trhu práce, tak naozaj e, to vynúcovanie nie je zatiaľ efektívne. Vymáhanie žiadnych nie je dostatočne, dostatočne silné. Kolegyňa hovorila presne o tejto oblasti, teda inšpekciách, monitorovaní, teda že niekedy niečo aj zistíte a potom ten zamestnávateľ nájde nejaké ďalšie e, triky, ako obchádzať platnú legislatívu. Takže naozaj chýba vôľa v exekutíve mnohých členských štátov tento problém riešiť. Lebo kto sú obete extrémnych fóriem e, zneužívania? E, toto nie je gro spoločnosti. Sú to tí, ktorí sú na periférii a na tých sa často neprihliada ani pri príprave politik. To je ten problém. Pán Martán, vy ste hovorili o otázke hraníc No, k tomu by som povedal toľko, že naša štúdia sa zaobrala migráciou vo všeobecnosti. Nezameriavali sme sa na tých, ktorí prichádzajú mimo, z mimo EÚ. Čiže migrácia aj v rámci členských štátov bola e, v tomto zahrnutá. Ale no, pokiaľ ide o cudzincov v EÚ, v inom kontexte sme sa týmto zaoberali teda keď sme spracovali súčasnú migračnú krízu a tu sme naozaj boli prekvapení tým, že tí, ktorí prichádzajú do EÚ, naozaj nie sú ekonomickí migranti, oni naozaj uh, unikajú pred prenasledovaním. V roku 2015 tri petiny tých, ktorí prišli, prišli uh, z krajín, z tej top desiatky uh, krajín pôvodu utečencov. Takže toto je realita. Pán López, vy ste sa pýtali, do akej miery reforma uh, Eh, pracovného práva, vrátanie kolektívneho vyjednávania eh, môže eh, veci zmeniť. Kolega potom doodpovie, ale ja by som povedal, že niektoré z tých sektorov, ktoré riešime v súvislosti s vykoristovaním pracujúcich, nie sú dobre organizované, teda tá práca v domácnosti, pomoc a tak ďalej. Čiže tam zmeny pracovného práva často dielo neformálne sektory, tak tam naozaj sa toho asi nedá dosiahnuť až tak veľa. A pán López tiež poukazoval na sociálne a hospodárske práva a tu naozaj iba súhlasím. Charta základných práv, e, táto dáva rovnaký e, štatút e, politickým občianským právam a tým ekonomickým a sociálnym. My všetci sme podpísali dohovor OSN o hospodárskych, kultúrnych a sociálnych právach všetkých krajín EÚ. Čiže v našich snahách um, musíme ako e, FRA povedať, že ak e, nebudú zrovnoprávnené tieto sociálne a hospodárske práva s tými ostatnými, tak sa skutočný pohrok nedosiahne. A ešte poslanecká, pán Artan, Martin, naozaj máte pravdu, že je ťažké zanalýzovať uh, E, situáciu dostatočne, pokiaľ neuplatníme rodový aspekt, rodovú perspektívu. vždy e, sa to vždy týkalo, tá diskriminácia a toto, toto e, zdôrazňujeme aj v metodike, ktorú my využívame a súhlasím aj s tou dôležitou úlohou odborov. Odbory e, zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zdravú európsku spoločnosť a musíme naozaj využiť každú príležitosť na podporu takejto e, funkcie odborov, aby mohli naozaj fungovať slobodne a efektívne. Ak dovolíte, pani predsednička, e, dal by som teraz priestor kolegovi, aby odpovedal. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť vyzdvihnúť niektoré prierezové otázky, ktoré vyplynuli z položených otázok. Niektoré e, sa týkali úlohy facilitátorov, respektíve obchodných modelov v organizovanom zločine. V tomto zmysle by som chcel povedať dve veci. Niektoré otázky, ako napríklad pašovanie, boli predmetom hĺbkových výskumov alebo napríklad vykoristovanie e, zlomných vzťahov. Tam, tomu to tak nie je. Tu nemáme dostatočné informácie. E, napríklad e, položili ste nám otázku, ako sa veci vyvíjajú. Istý prieskum bol vykonaný v tejto oblasti, ale zatiaľ nevidíme nejaký pozitívny vývoj v tejto veci čo navrhujeme, čo sme navrhli, aby vznikli e, politiky proti organizovanému zločinu, nie výlučne pre e, pašovanie a potom iné nástroje pre iné oblasti, napríklad e, vykoristovanie v pracovnej oblasti. My navrhujeme, aby vznikali špeciálne policajné zložky na tej policajnej úlovni, e, tak aby to vykoristovanie bolo e, pokryté e, prierezov, aby nevznikali len nástroje. Je to veľmi dôležité, aby sme porozumeli, ako pašovanie a vykoristovanie v práci sú prepojené. Je potrebné, aby sme dali dokopy informácie a know-how v tejto oblasti. Čo sa týka vykoristovania v pracovnej oblasti, neznamená, e, že len migranti sú vykoristovaní častokrát. Podniky vykoristujú po dlhé roky a preto potrebujeme zmeniť e, prístup. Tu nejde o organizovaný zločin tak, ako ho poznáme v súčasnej dobe pracujeme na stanovisku o ľudských právach a o tom, aké právne povinnosti majú jednotlivé podniky. My sme sa pozreli na právnu situáciu a zistili sme, že nástroje v zmysle príslušnej smernice nie sú používané. Tu nie je len o právne opatrenia praktickej povahy. Ide tu o Napríklad e, zverejnenie podnikov, ktoré boli, ktorým bolo dokázané z porušenia zákona. Zároveň je potrebné ustanoviť nejaký zvláštny štátneho dohľadu voči týmto podnikom. Tieto nástroje, ktoré existujú, sú málo používané. Teda celkovo môžem skonštatovať, že je potrebné urobiť v tejto oblasti oveľa viacej zamerať sa na používanie legislatívy skôr ako zavádzať, príjmať novú. E, dostal som e, tiež otázku, respektíve viacej otázok, ktoré poukazovali na dôležitosť odborových organizácií. V našej správe upozorňujeme na osvedčené postupy ktoré sa týkajú informácií, ktoré odborové organizácie poskytujú zamestnancom. E, zároveň odborové organizácie vykonávajú monitoring, existujú rôzne platformy spolupráce v tejto oblasti. Čo sa týka právomoci odborov, tie nie sú rovnaké. Napríklad e, v Dánsku sú odbory silné, majú rozsiahle e, právomoci. Môžu napríklad vstupovať i na pôdu súkromných priestorov, napríklad e, v, do priestorov domácnosti, kde dochádza k vykoristovaniu pri domácej práci. Teda úloha odborov je zásadná pri monitoringu, odovzdávaniu informácií napríklad. A samozrejme úlohu odborov nesmieme podceňovať. Vyjadrím sa ešte k otázke žien E, samozrejme, e, ak sú obeťami týchto trestných činov muži, týmto sa ťažšie hovorí o tom, e, čo sa im stalo. Muži, zamestnanci nechcú akceptovať situáciu, že sa stali obeťou vykoristovania. Muži chcú naďalej ostávať živiteľmi svojich rodín, napríklad v krajinách pôvodu. Ďakujem. A e, pán Homajempur, nech sa páči. E, všetky otázky už boli zodpovedané. Dovolte mi niekoľko postrehov. Jedna z, na, jedna z najväčších výziev e, v tejto oblasti je to, že nemáme istú štartovaciu čiaru, istý pr, isté prahové hodnoty, na ktorých by sme mali pracovať. Pretože E, poznáme trendy. E, my musíme, musí, musíme poznať počiatočný stav, musíme ho vedieť porovnať napríklad so stavom z 50 rokov a tomu tak nie je. A preto vyvíjame metodiku, ktoré by sme, ktorú by sme poskytli členským štátom. Druhý bod, každý jeden z mojich kolegov sa k tomu vyjadril. Ešte stále neimplementujeme dostatočne legislatívu, ktorú už máme k dispozícii. Obete musia požívať tú istú mieru ochrany ako všetci ostatní bez ohľadu na to, na území ktorého členského štátu sa nachádzajú, bez ohľadu na to, či ide o migrantov alebo nie. Zaznela otázka o právomociach inšpektorátov práce a inšpektorov práce a tiež ohľadom osvedčených postupov z iných členských štátov. Inšpektor častokrát nemôže kontrolovať prácu v domácnosti, čo je častokrát priestorom pre vykoristovanie práve táto domáca práca. A samozrejme, diskriminácia e, spôsobuje zraniteľnosť týchto osôb. Či ide o migrantské cieľové skupiny utečencov, či už ide o ženy alebo deti, alebo tí, ktorým je upieraný vstup na trh práce. A práve samozrejme tieto otázky musia byť predmetom záujmu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Bola to naozaj na skutku veľmi zaujímavá diskusia o presadzovaní zákonov a legislatívy, o ktorých bola reč. Ďakujem veľmi pekne. E, všetkým trom e, rečníkom. Teraz by sme si dali 5 minútovú prestávku predtým, ako začneme o 10. hlasovať.

So colleagues, um, we can proceed with the votes now. Pristúpime teraz k hlasovaniu. E, máte pri sebe hlasovacie karty? Ste pripravení? Nebudem používať kladivko. Budeme hlasovať o stanovisku o robotike a o normách občanského práva v oblasti robotiky. Kompromisný návrh 1. E, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 2. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 14. Kto je za, kto je proti, zdržali sa od, e, zamietnutí. Máme rozdelené hlasovanie o e, návrhu 16. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Ja si myslím, že by sme to mali elektronicky overiť. Otváram hlasovanie. O prvej časti. Odhlasoval každý. Ukončujem hlasovanie. And that was carried. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že si to tiež overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pokračujeme návrhom, e, kompromisom číslo 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zamietnuté. Prichádzame ku kompromisnému návrhu číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 50, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 61, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý zamietnutý. Prichádzame ku kompromisu 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 74 za, proti, zdržali sa, prijat, e, zamietnutý. 76 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 77 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Toto si overíme. Hlasujeme o 77. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 78. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Hlasujeme o návrhu 94, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Máme oddelené hlasovanie o návrh 96. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť eh, návrhu 96, za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že je to prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Eh, Tuto tretiu časť si overíme 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento návrh bol prijatý. Návrh 97, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 98 za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. 98 si overíme, otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali, končím hlasovanie. Prijatý. 99, kto je za, e, proti, zdržali sa. Tiež si to musíme overiť. Hlasujeme o 99. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A tento návrh bol prijatý. Vote is open. Otváram teda menovité hlasovanie o celom návrhu. Vote is closed. Končím hlasovanie. A <clears throat> celý návrh bol prijatý. Pokračujeme bodom 9 ustanovenie programu na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie roku 2017 až 2020. So the first vote is on... Začíname hlasovať o návrhu 58-59, ktorý žiadal odmietnutie celého návrhu. Kto je za, kto je proti, zamietnuté. A preto môžeme ísť e, k návrhu 187 e, za, proti, zamietnutý. 188 e, za, proti, zamietnutý. Pokračujeme kompromisom U, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 191 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 192 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 193 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnutí? Overíme si to elektricky, 195, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 196. Môžeme ísť ďalej na 197. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 198 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 199 je zrušený. 19, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 200, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti. Zdržali sa. Myslím si, že by sme to mali overiť elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Kompromis V. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 2TV. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 23. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Okay. Amendment 24. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatí. 203. Za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Hlasujeme o 203. Končím hlasovanie. Určite bol prijatý. 25, kto je za, proti, zdržali sa, Prijatí. Pozmeňujúci návrh 204, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. Hlasujeme o 204. Otváram hlasovanie o návrhu 204. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 205 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis X za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 211 za, proti, zamietnutý. Kompromis V. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 214. Sí, presidenta. Presentamos una enmienda oral para sustituir... Pani predsedajúca, máme pozmenujúci, ústny pozmenujúci návrh, aby sme, aby sme e, social welfare e, zmenili na social cohesion. E, je niekto proti? proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Myslím si, že tomu tak nie je. Pristupujeme k hlasovaniu. Za ja myslím si, že by sme mali pristúpiť k e, elektronickému overeniu. Nebolo to úplne jasné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A tento návrh bol prijatý. A preto pokračujeme e, k návrhom 215. Kto je za? Proti? zdržali sa. Návrh bol pravdepodobne zamietnutý, ale overíme si to. Otváram hlasovanie o 215. Končím hlasovanie. A tento návrh bol zamietnutý. Návrh 216, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 217 za, proti, zdržali sa, prijatí. 218 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 219 odpadáva. Hlasujeme o 220 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 221 za, proti, zdržali sa, prijatí. 222 za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 223 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Kompromis Z za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis AA, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis AB za, proti, zdržali sa, prijatý Hlasujeme o 234, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme si 234, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 235 za, proti, zdržali sa, zamietnutí Návrh 30 za, proti, zdržali sa, prijatí 236 odpadáva. Pristupujeme teda k 237. Hlasujeme o 237, kto je za, proti, Toto si elektronicky overíme. Hlasujeme o návrhu 237. Otváram hlasovanie. closed. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Hlasujeme o 238. Ale máme tu ústny pozmenujúci návrh. E, máte výhradu voči e, ústnemu Niekto kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Overíme si 238. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 239, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 240 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 241 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis AC za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 243. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Máme tu pozmenujúce návrhy 32 a 244. Hlasujeme spoločne za? Proti? Zdržali sa prijatí. 33 za? Proti? Zdržali sa prijatí. 245 nám odpadáva a preto hlasujeme o 34, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 35 za, proti, zdržali sa prijatí, 246, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 247, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Kompromis že Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 8H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 2, 5, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 255, kto je za, kto, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme 255. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 256, kto je za, kto je proti kto sa zdržal hlasovania, skontrolujeme. Takisto otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis 8. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 2 9. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2.16. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 261, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kompromis EF, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. E, pozmeňujúci návrh e, K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 267, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 48, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. 268, kto je za. A prepačte. Pozmeňujúci návrh 268, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Ja myslím si, že by sme to mali skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dobre, v poriadku. 269. Kto je za 269, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Myslím si, že je to To je Pozmeňujúci návrh 39, kto je za? 39, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania a príjma sa. 271, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 272, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 273, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Myslím si, že by sme to mali skontrolovať 273. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 274. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 275. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Skontrolujeme takisto. 275. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 240. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 276. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 277, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Pozmeňujúci návrh 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 279, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. A teraz 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme takisto. 43, kontrolujeme. Každý hlasoval, prosím. Na strane EPP máme o jeden hlas viac. Nie, teraz je to v poriadku. Príjma sa. Dva osem jedna, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Budeme to musieť takisto skontrolovať. jednotka, kto je za. Končím hlasovanie. Zamietnuté prijaté, takže kompromis. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Dva, osem, trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Za 284, kto je za, kto je proti, kto zdržala sa 285, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa 286, za, proti, Príjma sa 287, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa, zamieta sa. 44, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjme sa. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa pozmeňujúci návrh 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa 292, pozmejúci návrh 292. A ja počkajte, musíme to vyriešiť. Čo myslíte, o čom budeme hlasovať? Ja si myslím, že o 50. Vyčkajte chvíľočku. Takže nebudeme teraz hlasovať o 28, áno? Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 50. V poriadku, kto je za? 50. Kto je za? Kto je proti? Prijema sa. Pozmeňujúci návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 249 nie. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. A teraz budeme hlasovať za blok o 52, 53, 54, 55 a 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 296, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 298, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 299. 53 bola súčasťou blokového hlasovania. Takže 299. Kto je za? Takže pozmeňujúci návrh 299, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Odôvodnenie G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 63, takže prechádzame ku pozmeňujúcim návrhu 64. Má niekto niečo proti ústnemu návrhu, takže kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Myslím si, že by to bolo dobré skontrolovať, teda 64. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Ozamieta sa. Pozmeňujúci návrh 65, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Kompromisný návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 73, 74 a blok, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 80 nehlasujem, 81, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Asi, asi áno. Ja si myslím, že to je prijaté. Kompromisy, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 83, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kompromisný návrh D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa pozmeňujúci návrh 1. jednak Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamieta sa. Kompromis F. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Dostávame sa k 1.09, o niekoľko stránok ďalej, za, proti, zdržali sa, Prijíma sa nula, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijíma sa kto je kompromisný návrh, kto je za, kto je proti, kto zdržal hlasovania. Prijíma sa pozmenujúci návrh 106, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis, že kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis N, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis R, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 1, 3, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? 1, 3, 6. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis K. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Pozmeňujúci návrh 142, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 1, 4, 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 1, 4, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis M, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. jedna, päť, šesť, jedna, päť, sedem, unblock, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromisov, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Príjma sa 166, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis Q, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 169, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa pozmejúci návrh 1.17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 171, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa pozmeňujúci návrh 177, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kompromis S, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 1,80, kto je za, kto je proti, kto zdržal hlasovania, zamieta sa. 183, kto je za. Ja, prepačte. 182, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 183, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis T, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 185, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. No a teraz máme záverečné hlasovanie, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Áno, hlasovali ste prosím všetci, končím hlasovanie. Takže je to prijaté. A teraz Erasmus Plus je ďalšie hlasovanie. Kompromise, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. Kompromis ve, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. Kompromis O, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kompromis T, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmenujúci návrh S, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa pozmeňujúci návrh Q, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa pozmeňujúci návrh 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis N, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Pozmeňujúci návrh B, kto je za, kto je proti. Prepačte, máte námietky proti ústnemu návrhu, takže B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromisom. Rok, kto je za, kto je proti, kto zdržal hlasovania, príjma sa kompromis. Či kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Nie, to je prijaté. Ak to chcete skontrolovať, samozrejme môžeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tak je to prijaté. A teraz kompromis L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 53, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 54, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. A teraz 56 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal hlasovania. Skontrolujme pros druhá časť 56. Končím hlasovanie. Zamieta sa. F, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme. 62, prosím, skontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kompromis D, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, za, e, príjma sa pozmejúci návrh 78, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa hlasovania, príjma sa kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. Kompromisný návrh P, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 95, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 98, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, skontrolujeme 98, prosím, kontrolujeme. poriadku, končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa pozmejúci na 105. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa 108. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa 114. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 1, 1, 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromisem, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 1, 1, 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Pozmenujúci návrh 1, 2, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zrá hlasovania? Príjma sa. 1, 2, 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zrá hlasovania? Príjma sa. kompromisiu, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 1, 3, 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 1, 3, 8, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 1, 3, 9, za, proti, zdržali sa, príjma sa 1, 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 1, 4, 6, za, proti, zdržali sa hlasovania. Skontrolujeme to 1,46, eh, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania. Končím hlasovanie, príjma sa. 1,48, kto je za, kto je proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa. Prechádzame k odôvodneniu pozmeňujúci návrh 1. Amblok 1, 2, 7. 1 to 7, kto je za, kto je proti. Zdržali sa hlasovania. Príjma sa 8, kto je za, kto je proti sa zdržal hlasovania, takisto prijaté pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržaj sa hlasovania, prijíma sa a teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie, prosím, otváram hlasovanie. Všetci sme prosím hlasovali, končím hlasovanie. A je to prijaté. I'll give you that one back. Now we move to the... Teraz pokračujeme otázkou na ústne odpovedanie. Vytvorenie záruky získania zručností. A budeme hlasovať o kompromisnom texte celej otázky. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Takže teraz sa dostávame ku konečnému hlasovaniu elektronicky. Takže nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie otvorené. Everyone voted. Hlasoval už každý? Hlasoval už každý? Dobre, tak končím hlasovanie veľkou väčšinou schválené. Čiže v novembri bude táto téma na plene, táto otázka. What's the next one? Uh, colleagues, our, our next item um, is... Kolegyne, kolegovia, ďalší bod. Týka sa to delegovaných aktov, vyjadrenie komisie a potom bude EYI, teda Európske podujatie pre mládež a ďalšie kroky. Asi 210 uh, miest tu máme v tejto miestnosti a príde asi stovka mladých ktorí sa k nám pripoja. Takže by som poprosila poslancov, ako aj e, zamestnancov výboru a ich, e, aby e, si sadli do predných lavíc. Každý, kto sa chce zúčastniť tohto bodu, samozrejme je vítaný, ale bolo by fajn, keby si aj tá stovka mladých mala kde sadnúť zároveň aby mali prístup k sluchadlám, aby si mohli všetko vypočuť. Takže naozaj vás poprosím, aby ste si sedli do týchto predných lávic. You, you can, yes. Um, I just think that it will be difficult if you... No, aj vy si môžete samozrejme e, presadnúť, ale keď sú tam menovky, e, vy asi poznáte svoje skupiny, viete, kto ešte príde, takže napriek tomu vás poprosím, ste si presadli a nechali teda čo najviac voľného miesta. Okay, so our next item is Dobre, takže ďalší bod naozaj technický zo strany komisie. Zmena delegované nariadenia o Európskom sociálnom fonde. To je jediný delegovaný akt k tejto téme a ide o zjednodušenie výpočtu platie pre členské štáty. Čiže poprosím riaditeľa, riaditeľku DG Ample, aby nám odprezentovala túto tému. Ďakujem pekne, pani predsednička. Článok 14.1 umožňuje komisii príjmať delegované akty, pokiaľ ide o jednotkové náklady a jednorazové platby na úhradu výdavkov členských štátov. Pokiaľ ide o určité aktivity a tiež e, tento článok umožňuje aby sa tieto sumy pozmaňovali bez ďalšej diskusie s komisiou. Je to tretíkrát, čo takýto delegovaný akt e, predstavujeme. Ide o nové prílohy k tomto delegovanému aktu, ktorý bol prijatý e, minulý rok v júli. Európska komisia tým sleduje cieľ, ktorý sa zdôraznil za posledné mesiace, a to dosahovanie výsledkov koncentráciu všetkého úsilia na tento cieľ, čiže zjednodušovanie procesov, e, nákladov a mm, preplácania, tak aby členské štáty mohli dosahovať lepšie výsledky e, s tým málom, čo v rozpočte k dispozícii máme. Je tu viacero prínosov zjednodušeného prístupu, teda tohto delegovaného aktu pre určité členské štáty a určité druhy operácií. Poprvé je to právna istota pre členské štáty, ktoré majú takéto zjednodušené postupy, pretože nespochybňujeme metodiku výpočtu sum, kontroly auditorov obmedzujeme a teda umožňujeme prístup v implementácii zameraný na ciele a na výsledky. A tiež je možnosť tieto výdavky uplatňovať na operácie, ktoré 100% sú vo verejnom obstarávaní. Takže Obsah e, tohto zrušeného postupa podľa nariadenia ESF, článok 14 odsek 1, je to základ na preplácanie členským štátom výdavkov týkajúcich sa e, implementácie operačných programov. Nevždy je potrebné, aby to boli náklady týkajúce sa vzťahov medzi riadiacim orgánom a príjemcom. Čiže naozaj veľká miera flexibility pre členské štáty, aby si sami e, stanovili e, vykazovanie výdavkov podľa príjemcov ale v tých žiadostiach, ktoré sa nám posielajú, tam sa dá uplatniť zdušení e, postup. Týka sa to mm, tých operácií a tých výdavkov, ktoré e, sú uvedené v tomto nariadení. Čiže oni si môžu sami e, zvoliť postup, pokiaľ ide o operácie v teréne. A keď nejaká krajina e, príde s takýmto návrhom, môžeme každoročne tie zjednodušené úrovne výdavkov pripravi, upraviť. Jediný negatívny prvok je e, v tom, že sa to týka iba ISF a nie ďalších e, štrukturálnych fondov a operácií e, z nich. Delegované nariadenie bolo teda prijaté 9. júla 2015. Hlavná časť nariadenia to je rozsah druhý operácií, definícia zrušeného postupu a sum a prispôsobení, modulácie a tie prílohy, tie tam doplňame na základe požiadaviek členských štátov, ktoré teda požiadajú o nejakú úpravu jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb, tak v takom prípade sa tam doplňajú tie prílohy k tomuto delgovanému nariadeniu. To prvé, e, nová nariadenie sa týkalo iba Francúzska a Švédska, lebo to boli krajiny, ktoré už v tom čase navrhli jednotkové náklady. V prípade Francúzska sa to týkalo Youth Employment Initiative, v prípade Švedska to boli personálne náklady eh, a poplatky pre účastníkov týkajúci sa nielen eh, Youth Employment Initiative, ale aj ďalších prioritných oblastí. A prvé podmienenie Dolguano nariadenia bolo prijaté 18. marca tohto roka, čiže nemenia sa články pôvodného nariadenia, ale predávajú sa za každým nové prílohy. Týkalo sa to Belgická a Českej republiky. U Českej republiky to bolo 5 jednotkových nákladov. tam išlo o starostlivosť o deti, zvýšenie ponuky a v prípade Belgicka to boli dva jednotkové náklady. to sa týkalo odbornej prípravy a rekvalifikácie. A teraz eh, hovoríme o ďalších znatekajúcich sa Českej republiky a ďalších členských štátov Slovensko, Malta, Nemecko, Holandsko a Taliansko. Týka sa to jednotkových nákladov. V prípade Českej republiky sú to dve nové oblasti kde sa uplatní zjednodušený e, postup. E, týka sa to e, školení pre zamestnancov a týka sa to aj podpory študentov a zamestnancov vzdelávacích zariadení. To je 12 zjednodušených nákladov, ktoré sa priamo budú uplatňovať. Príloha Eh, tiež rozširuje jednotkové náklady na starostlivosť o deti, zariadenia starostlivosti o deti, to bolo už v tom predchádzajúcom, v tej operácej eh, zmene, eh, tak aby sa to uplatňovalo aj na operačný program týkajúci sa Prahy. Ďalej tu máme jednotkové náklady na školenia pre zamestnancov. To je ďalšia téma. Týka sa to minimálnej mzdy, osvetových aktivít a tak ďalej. Máme tu oficiálne štatistiky vzdelávacieho sektora, na ktorých sa zakladáme, a to je tenkové náklady pokryjú asi 400 miliónov eur v rámci operači, operačných programov ESF v Českej republike. Malta, to je ďalšia príloha, tam máme pomoc s nevyhodneným pracovníkom a pracovníkom eh, s postihom. Eh, toto je najnižšie percento najnižšej eh, minimálnej mzdy. Operačné programy Malty nie sú až také vysoké, čiže to asi 10 miliónov eur výdavkov z európskeho rozpočtu a to sa e, môže e, zmeniť, ak sa e, zmenia buď to príspevky sociálne zabezpečenia alebo minimálna mzda v tejto krajine. Taliansko, tam je tá príloha dosť veľká, lebo pokrýva viac oblastí. Po prvé, Youth Employment Initiative, operačný program a potom ešte podpora grantov v oblasti vzdelávania a výzv, výskumu a vývoja. Pokiaľ ide o Youth eh, Employment Initiative, tam vychádzame z regionálnych eh, údajov, ale aj z údajov o mobilite eh, národných a európskych. A taktiež vychádzame z národných platových tabuliek v oblasti výskumu. Takže sa týka tej druhej oblasti tých štipendií a grantov. Ak sa zmení spotrebiteľský index e, vo výške viac ako 5 tak sa e, zmení Youth Employment Initiative, ak sa zmenia špecifické e, národné predpisy študentov podgraduálneho štúdia, tak tiež môže dôjsť k zmenám. Zjednodušený postup, to je 500 miliónov eur s výdavkou ESF v krajine Taliansko. Slovensko, tam máme dva jednotkové náklady. Je to jazykové vzdelávanie pre zamestnancov a zručnosti IKT dôležité. E, tiež e, sa to týka e, základných škôl a škôlok, teda podpory integrácie. V týchto zariadeniach jednotkové náklady sa týkajú priamých personálnych nákladov a nepriamých nákladov. Je to asi 80 miliónov eur v tomto zjednodušenom postupe pre Slovensko. Nemecko to je Prvý región Mecklenbursko predpomoransko, ktorý sa nás obrátil s návrhom 9 jednotkových nákladov súvisiacich eh, s inkluzívnym školstvom s cieľom vytvoriť inkluzívny školský systém pre osoby aj s osobitnými potrebami. Jednotkové náklady sa týkajú eh, školení pre učiteľov. Ehm, vychádzame teda z jednotlivého prístupu 14 miliónov eur v rámci zrušeného postupu pre Nemecko a nebola tu žiadna požiadavka e, týkajúca sa modulácie, ak sa Mecklenbursko, Prpomoransko rozhodne, že tie jednotkové náklady nie sú realistické, tak potom sa nás môžu obrátiť a e, vyrokovať e, zmenu tých mier. A posledná členská krajina, ktorá prišla s návrhom jednotkové náklady, to je Holandsko, 4 jednotkové náklady týkajúce sa reintegračných aktivít e, pre väzňov, a potom e, osoby pod dohľadom a tak ďalej. E, bude to vychádzať z počtu dní. Tie sumy vychádzajú z toho z celkových nákladov podobných programov v minulosti a z celkového počtu e, dní. Čiže máme tu dennú sadzbu, ktorú sme vypočítali na tomto základe a je to asi 43 miliónov eur e, v rámci operačného programu pre Holandsko, ktoré vyplatí komisia s využitím týchto jednotkových nákladov. Aby som to zhrnula, máme veľký záujem, rastúci záujem o túto možnosť využitia delegovaného aktu podľa článku 14. Zjednodušený postup, ktorý sa príjmal vo forme e, príloh k delegovanému nariadeniu. Toto pokrýva 2,9 miliardy, takmer 3 teda miliardy eur. A spolupracujeme s členskými štátmi, chystáme nové návrhy na zadefinovanie zlušeného postupu a tiež chceme zjednodušený postup jednotný na úrovni EÚ, ktorý sa bude uplatňovať na všetky členské štáty ale nebude sa to musieť nejako zdôvodňovať, nebudeme preskúmovať žiadnu ďalšiu e, metodiku a toto je pokračovanie prác skupina na vyššej úrovni pre zjednodušovanie, e, ktorá návrhla, aby sme e, takéto jednodušené postupy vyvinuli na úrovni EÚ. Čiže je to práca, ktorej sa stále venujeme, ďalší delegovaný akt, vrátane tej EU úrovne sa plánuje. Budú tam ale aj jednotkové náklady, jednorazové platby e, týka jednotlivých členských e, štátov. E, to sa chystá za všetkom budúceho roka, takže potom budeme mať ďalší priestor na diskusiu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Dobre, teraz by sme otvorili diskusiu pre poslancov. Ako prvý vystúpi pán López v mene SAD. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si pripravil viacero otázok, podľa mňa dosť jednoduchých. Poprvé, ako využitie tohto postupu, ako toto môže vplývať na e, záruku pre mládež, tieto jednotkové náklady, jednorazové platby, pretože táto záruka, e, tá sa uplatňuje v krajinách, e, kde sú osobitné problémy s úspornými programami, čiže aké dopady môže mať táto úprava v týchto krajinách a na túto skupinu ľudí. Teraz Jean Lambert, nech sa páči. Ďakujem pekne. Čiže zrejme dôjde k zníženiu chybovosti zo strany členských štátov. Toto je, dúfam, jeden z cieľov, ktoré sa týmto sledujú a to by bolo fajn. A toto zjednodušenie by e, možno znamenalo v tom vykazovaní e, trošku prísnejšie e, predpisy, čiže zjednodušenie, ale možnosť kontroly, respektíve možnosť zamerať sa na iné aspekty. To zjednodušenie týka sa to aj tých príjemcov, tých, ktorí riadia tie programy, čiže aby sa to dostalo z úplného hora až e, dolu k tej základnej úrovni, k e, tomu vykazovaniu a uštovníctvu. Mm, čiže aby tam sú možno jednotlivé faktúry, ale aby to mohlo byť taký blokový systém, ako sa pretaví toto zrušenie aj na túto najnižšiu úroveň. Ďakujem. Teraz pán Pirinsky. Áno, ja si myslím, že sú dôvody e, vítať tento návrh Tešíme sa, že komisia s ním prišla. Naozaj to zendušovanie je naliehavá potreba. Na to, čo povedala pani Lambert, zjednodušený postup by mal znížiť mieru chybovosti a nezrovnalosti vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Toto bolo jedno z odporúčaní na adresu komisie, aby teda išla týmto smerom. Takže to, čo povedala stupkynia komisie, je podľa mňa dôležitým príspevkom. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Teraz pani Harkín. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj komisii. A súhlasím s pánom Pirinským. Ďakujem komisii za to, že sa tohto chopila. Mám otázku dvor auditorov, jeho správa. Mňa by zaujímalo teda, ako to oni vnímajú, aké usmernenia prišli z ich strany. A tiež otázka pani Jean Lambert, tu chcem zdôrazniť, áno, zjednodušené e, náklady, tento postup. E, my e, od našich občanov, stále počúvame sťažnosti na byrokraciu pri čerpaní európskych fondov. Ja sa stále snažím vysvetľovať, že eh, my hlasujeme eh, raz ročne, stlačame za proti, eh, zdržal som sa, keď hlasujeme o rozpočte, čiže toľko naša kompetencia v tejto oblasti. Ale je to aj moja otázka, ktorú už položila Jean či sa to dostane až k tej najnižšej úrovni, teda či môžeme týmto občanom povedať, že robíme niečo preto, aby sa to zmenilo, aby to aj oni pocitili na vlastnej koži teda znižovanie e, byrokracie, znižovanie chybovosti a tak ďalej. Ďakujem. A posledný na mojom zozname je Thomas Mann. Áno, ďakujem pekne. Áno, skoro som sa až neprihlásil o slovo, lebo e, súhlasím s kolegami, ale sem tam nie je zlé, keď vidíme, že ľudia z rôznych e, skupín myslia podobne a je to naozaj extrémne dôležité. Keď my pripravujeme programy aj v iných oblastiach, európske programy, aby sme mohli v teréne e, teda povedať, e, áno, darí sa to, sú riešenia, zvládate to. E, často počujeme, že to tak nie je. A zjednodušovanie je dôležitá téma. Zjednodušovanie to neznamená nejaké zedukovanie detailov. Nie, my chceme dosiahnuť to, aby sa mohli klásť žiadosti a tí, ktorí ich kladú, aby neboli kompletné s veľkou mierou frustrácie, teda že povedia, nič sa nedeje. Tak zjednodušovanie je dôležité, ale zjednodušenie musí ísť na prospech tých, ktorí potom môžu povedať, áno, aj my z toho máme prínosy, čiže e, konkrétne zlepšenie, ktoré takéto zrušenie prinesie. E, dochádza k takémuto konkrétnemu e, a nedalo by sa to využiť možno v prípade iných programov. Máme európsku pridanú hodnotu, to je jasné, máme mnoho programov, na ktorých naozaj pracujeme a deje sa tam mnoho. Ale je dôležité, aby sme povedali, že ten prínos sa dostáva ku konkrétnym ľuďom, aby toto cítili. Potom tá pridaná hodnota, ktorú chceme, bude aj naozaj viditeľná a ja plne podporujem to, čo povedali moji predrečníci. Ďakujem. Thank you. Um, I... Ďakujem vám všetkým. Zazneli tu veľmi zaujímavé otázky a preto vraciam slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za podporné slova našej práce, ktoré ide o vyššiu efektivitu. E, viacero členských štátov, ktoré už e, siahli po zjednodušenom postupe, e, vyjadrili spokojnosť aj žiadateľov, najmä pri výkazoch nákladov za použitia zjednodušeného postupu. Zároveň príjimatelia pomoci používajú rovnaké jednotkové náklady. Teda je to na členských štátoch, e, štátoch aby sa rozhodli, ktorý postup budú e, používať. E, v zmysle tohto delegovaného nariadenia členské štáty siahajú po ňom najmä za účelom zjednodušenia postupu pre príjimateľov pomoci. Máme pozitívne výstupy z dvoru auditorov. Vyjadrili sa v tom zmysle, ak je používaný zjednodušený postup je menej chybovosti, teda e, musí sa pri, prispieť k menšiemu množstvu finanči, finančných korektúr. To znamená aj väčšiu stabilitu pre členské e, štáty. Teda lepšie môžu členské štáty využívať rozpočet na jednotlivé projekty. Čo sa týka Španielska a iniciatívy pre mladých e, niekoľko rokov sme spolupracovali s týmto členským štátom, avšak v Španielsku existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, teda nebolo to e, ľahké, ale dosiahli sme istý stupeň zjednodušeného postupu v Španielsku. Myslím si, že e, niektoré opatrenia v oblasti vzdelávania, ktoré sú našou prioritou, pre zjednodušené náklady na celoeurópskej úrovni budú platné aj pre Španielsko. Teda e, Španielsko bude môcť používať tento zjednodušený postup vo všetkých jeho regiónoch. Tam, kde budú implementovať operačné programy určené mladým, dôjde k pozitívnemu vplyvu, pretože jednotlivé regióny budú mať menšie E, na menšiu prácu spojenú s výpočtom nákladov a pre zdokladovanie e, výdavkov. Teda podľa percenta vyškolených e, príjimateľov pomoci budú môcť regióny žiadať platbu. Teda to bude mať skutočne pozitívny dopad na čerpanie fondov Španielska, pretože to bude dokladované na základe reálnych, reálne požitých nákladov. Ďakujem. 15. Eh, novembra je konečný dátum, keď eh, tento výbor bude môcť prekladať eh, výhrady a 30. novembra sa tomu bude venovať na plenárke. A teraz nasleduje vypočutie nadväznosti na Európske podujatie pre mládež EYI.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 colleagues, can I... Kolegovia, ak poznáte niekoho, e, kto nehodlá prísť na túto schôdzu, poprosím vás, aby ste odstránili jeho menovku, aby si mohli mladí, ktorí prichádzajú do sály, sadnúť na jeho miesto. Bolo by naozaj fajn, ak by sa mohli títo všetci naši mladí hostia usadiť na miesto, ktoré bolo pôvodne určené vášmu kolegovi, ktorý na schôdzu nepríde. mean, if you can come forward, that's great. Please, please bring... poďte, poprosím vás, aby ste prišli eh, dopredu si sadnúť v sále. If anyone still hasn't got a seat, please come forward. There Nech sa páči, môžete si sadnúť aj dopredu. Ešte v predných radoch je veľké množstvo voľných miest. Um, Milí kolegovia, myslím, že by sme mali začať, možno, že ďalší budú prichádzať neskôr, ale už teraz máme niekoľko minútový sklz. Teda chcela by som venovať dostatok času tejto časti schôdze. Vítam všetkých návštevníkov. Máme medzi nami nejakú stovku mladých ľudí z Liež, zo Štrasburgu, z Riky. Vítajte. Now the, the second edition of the... Druhý ročník Európskeho podujatia pre mládež EIE e, sa konalo v maji tohto roku v Štrasburgu a zhromaždilo sa na ňom zhruba 7500 mladých ľudí, aby diskutovalo o budúcnosti Európy. Dnes chceme si pripomenúť toto podujatie. Bude to veľmi krátke stretnutie a preto by som rada poprosila, aby každý dodržiaval vymedzený rečnícky čas. Vítam e, mimoriadne troch účastníkov, ktorí budú prezentovať myšlienky o najrôznejších témach. Budú hovoriť o migrantoch na trhu práce, Ďalej e, rozširovanie e, schopností a zručností mladých ľudí pre vstup na trh práce. Sú to myšlienky, ktoré boli skoncipované pre toto podujatie a my si vypočujeme troch mladých ľudí a následne na to budú odpovedať traja vybraní členovia výboru. Dovolte mi, aby som predstavila Lorenz Neunus z Nemecka, ktorá bude hovoriť o rozvoji zručností mladých pre riešenie nezamestnanosti mladých a pre mladých podnikateľov a startupy. Máme Lisa Čívky zo Spojeného kráľovstva, ktorá bude hovoriť o migrantoch na trhu práce a o mladých podnikateľoch a startupoch. Ďalej to máme z Holandska Leony Šurca, ktorý bude hovoriť o migrantoch na trhu práce a o rozvoji zručností pre riešenie nezamestnanosti mladých. Máme vybraný aj hashtag pre Twitter, čiže hashtag EYE 2016. E v tejto miestnosti nie je možné posielať tweety, ale ak sa navodujete na svoj e, profil na Twitter, môžete posílať svoje vlastné dve minúty má každý e, člen parlamentu a tiež dve minúty pre odpoveď. Budeme, vypočujeme si potom aj generálneho riaditeľa e, generálne testva Ample ktorý sa prihovorí za komisiu. Poprosila by som vás, aby ste skutočne dodržiavali rečnícky čas, aby som nemusela používať toto kladivko. Teda začíname prvé kolo príspevkov. Budeme hovoriť o migrantoch na trhu práce a preto by som poprosila Leony Šulca. Európsky parlament implementoval systém, ktorý E, zrýchľuje uznávanie diplomov migrantov. V súčasnom kontexte e, migrácie a konfliktov musia títo migranti dostať e, ponuky práce, aby sa mohli začlenovať do spoločnosti. A preto navrhujem, aby existovala európska príručka a spoločné štandardy pre členské štáty. A to sa má odiať dvoma spôsobmi, toto uznávanie diplomov. Ak e, migrant nemá dôkaz o dosiahnutom vzdelaní, e, bude môcť prejsť testami a doplňujúcim vzdelávaním. Ak e, migrant má doklad o vzdelaní, tento môže byť uznaný príslušnou inštitúciou. Migranti, mnohí migranti v súčasnosti majú už skúsenosti z práce a patričnú kvalifikáciu Napriek tomu častokrát majú problém so získavaním práce. A toto bolo skonštatované aj vo vašej správe o migrantov a o ich začlenovaní na trh e, práce. A preto je potrebné, aby sme zjednodušili postup vstupu na ich práce. So zvyšujúcim sa počtom žiadateľov o zamestnanie spomedzi migrantov musí Európska únia byť aktívna tak aby e, migranti, ktorí už majú patričnú kvalifikáciu, našli si prácu, čo pomôže aj bojovať s ich sociálnou vylúčenosťou. Je to veľmi dôležité pre otečencov a pre ich vstup na trh práce. Ich vstup na trh práce je najdôležitým, najdôležitým prvkom, aby získali otečenci finančnú nezávislosť je veľmi dôležité, aby sa takýmto spôsobom začali do spoločnosti a začali prispievať do rozvoja hospodárstva tej ktorej krajiny. A preto je potrebné, aby sme utečencov e, mohli začlenovať do spoločnosti takým spôsobom, aby sa zohľadnil ich predošlý život, aby nemuseli začínať od nuly. Ďakujem. Poprosím potlesk. Ďakujem. Milisa Máte slovo na dve minúty. Navrhujem prepracovanie portálu Everest tak, aby z toho vznikla databáza, ktorá bude obsahovať e, prehľad o sektoroch pracovného trhu v jednotlivých e, členských štátoch, e, aby bolo zjavné napríklad, ak Španielsko potrebuje pracovníkov v oblasti zdravotníctva je možné upremiť pozornosť práve na voľné pracovné miesta v Španielsku aj pre migrantov. E, ďalej by mohli jednoduchšie prebiehať pohovory do zamestnania a financovanie by bolo prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, respektíve podobnými e, postupmi takým spôsobom, aby boli použité rovnaké e, štandardy teda aby dopyt a ponuka boli takým spôsobom nastavené, aby boli pokryté potreby jednotlivých členských štátov z hľadiska e, pracovnej sily. Išlo by o databázu, e, ktorá by bola prístupná úplne všetkým, nielen utečencom a migrantom, bola by prístupná aj mladým nezamestnaným. Vieme, že migranti už majú istú predstavu o tom, kde by chceli pracovať, ale musia mať aj dostatok informácií o tom, aké príležitosti existujú na trhu práce, čím by sa kompenzovali aj isté nerovnosti na trhu práce. A toto je e, potrebné ešte dopracovať a zohľadniť potreby, dopyt, ktorý existuje. A je potrebné investovať do prekladňovania rozdielu medzi zručnosťami a dopytom na trhu práce. Ďakujem. Now I give the floor to our first... E. A teraz odoznám slovo Tomasovi Manovi, nášmu prvému poslancovi, na dve minúty. Ďakujem pekne usmernenia pre mladých ľudí. Myslím si, že to by bolo najdôležitejšie, keby sme mohli povedať, dať e, e, možnosť, dať pocítiť. E, radi by sme vás mali tu a Postaráme sa o to, aby ste mali slušné bývanie, musíte poznať pravidlá krajiny, musíte sa dozvedieť o tom, aké hodnoty máme v krajine, v ktorej máte vyrastať. A po druhé sa treba postarať o to, aby prostredníctvom praktík sprostredkovať informácie o tom, aká je e, spolahlivosť, presnosť Isté, že to získajú, keď budú mať dobrú e, vôľu. Máme veľmi dobré skúsenosti s mladými ľuďmi, teda dať šancu. Boli by sme radi, keby ste začali pracovať, ale pritom musíte dodržiavať pravidla, to je jasné. Aké skúsenosti máte s mladými ľuďmi? E, sú vítaní v malých a stredných podnikoch a iní ľudia, ktorí e, tam doteraz pracovali povedali im, že ich majú radi. Viete, tie interkultúrne kompetencie sa nedá prikázať, musí to fungovať, ale myslím si, že je to veľmi dôležitejšia. Jedna moja otázka. Hovorili ste s mladými ľuďmi a e, povedali vám, áno, chcem dobre platenú prácu, ale chcem, aby mi e, dali príslušné vzdelanie mnohé konkrétne skúsenosti sa môžu premietnúť do vlastného sveta skúseností, čiže dobré e, vzdelanie v danej krajine. Alebo možno vtedy, keď sa vrátim, keď sa vrátim, tak bude to dobré pre osobnú budúcnosť. Aká je vaša osobná skúsenosť? Thank you, and now we come... Ďakujem. A teraz pristúpim Thank you, Chair. Um... Brando Benefil. Ďakujem za veľmi cenné myšlienky z, od účastníkov takéhoto podujatia. Je veľmi dôležité, aby pokračoval medzi parlamentom a mladými takýto dialog, ako to bolo minulého roku, aj tento rok. Je veľmi dôležité, aby sme diskutovali na pôde tejto inštitúcie. Čo sa týka toho, čo ste predniesli, ja ako spravodajca Európskeho parlamentu o integrácii utečencov na trh práce, bol som e, spravodajca práve pre túto oblasť a skutočne vidím e, problém v zohľadňovaní kvalifikácie a zručnosti z predchádzajúceho života, taktiež uznávaní e, novo nadobudnutej kvalifikácie. Je to otázka, na ktorej sme pracovali my na pôde tohto parlamentu a je to otázka, ktorá skutočne bude musieť byť zosúladená na území jednotlivých členských štátov, pretože máme e, v súčasnosti ešte e, problém s investovaním alebo s voľom investovania súkromného a verejného sektora do e, kvalifikácie a do uznávania kvalifikácie utečencov. To si vyžaduje isté investície do služieb zamestnanosti. A to je problém, ktorý my musíme prekonať vo všeobecnosti. Musíme prekonať isté e, stereotypy, ktoré e, vyústujú do nedostatkov príležitosti aj iných marginalizovaných a pozraniteľných skupín. Ja ako spravodajca som si uvedomil, že musíme pristúpať k tomto problému aj prostredníctvom uznávania schopností a zručností. Ak nedostanú kvalitné príležitosti. Všetci, ktorí potrebujú byť začlenení na e, trh práce, nedá sa to urobiť inak len poskytnutím kvalitného vzdelávania. To sa netýka len utečencov. To sa týka iných, napríklad aj mladých ľudí. Je veľmi dôležité skonštatovať a s tým úplne súhlasím, že členské štáty musia e, užšie spolupracovať s nami poskytovaním údajov respektíve je veľmi potrebné, aby sa do práce začlenili aj regióny, pretože neexistuje koordinácia medzi niektorými regionálnymi aktérmi. Konkrétne na tieto témy potrebujeme koordináciu na inštitucionálnej úrovni, aby sme dosiahli vytýčené ciele na regionálnej a národnej úrovni. Musíme spolupracovať aj s mladými, aj s organizáciami mladých, pretože koniec koncov sú to veľmi dôležití aktéry v tejto téme Pán Girike, nech sa páči. E, Sedečne vás vítam, mladí ľudia tu v tomto parlamente. Mladí ľudia nás uhacujú ako politikov v Európskom parlamente. Nazdávam sa, že je veľmi dôležité to, čo sme počuli úvodom. Migranti, ktorí prichádzajú do Európy, už tých vnímajú rôznym spôsobom mnohé štáty. Nože treba povedať, že my sa chápeme ako národné štáty, ale nútia nás k tomu, aby sme ich ináč vnímali s ich rôznymi jazykmi a kultúrami. Kladú nám otázky, či sme schopní pristúpiť k ním a či sme ochotní ich integrovať v našich krajinách. Myslím si, že máme ústavu, máme ústavu v Nemecku, máme usmernenia, ktorých by sme sa mali držať, ale musíme byť otvorení. A práve vy ako mladí ľudia nás môžete obohatiť. E, ste aktívni, pokiaľ ide o výmenu s inými krajinami a ja pozorujem napríklad, e, ako moje deti cestujú do Ameriky, do Austrália, že je to pre nich obohatenie, že ale to je náš kultúrny okruh, čo by bolo ďaleko zaujímavé zaujímavejšie, keby sme pozývali k nám napríklad Afričanov, aby sme im dali možnosť poznať našu kultúru. A takisto my by sme mali cestovať do cudzích krajín, aby sme zistili, prečo sa definuje práca v Afrike ináč ako v Indii a podobne. Ale v každom prípade to obohatenie, ktoré prichádza do Európy a že toto obohatenie bude väčšie. Ďakujem pekne za to, že ste medzi nami. Ďakujem. Renáte Weber ako posledná rečníčka v tomto kole. Ďakujem veľmi pekne všetkým účastníkom za ich úvodné slova. Určite viac ako rok veľmi intenzívne dis- diskutujeme o problematike utečencov. Máme riešenie? Prirodzene, že nemáme, ale aspoň tie riešenia hľadáme. Rada som vám načúvala. Žijeme v, takom, v takej paradoxnej situácii. Na jednej strane veľa vlád by sa vyjadrilo, že viac utečencov na trhu práce e, bude brániť niektorým presadiť sa na trhu. Viete, vaše posolstvo je iné ako posolstvo politikov v celej Európe, takže určite tu máme politický problém a mali by sme ho riešiť v prvom rade politicky, teda politickým prístupom. Jedným dôležitým aspektom je kultúrny rozdiel, alebo kultúrne rozdiely, teda v tom zmysle, že tu istá tendencia v Európe e, dívať sa e, E, rovnakým okom na všetkých utečencov. Isté, že prinášajú rôzne kultúry, ak prichádzajú do Európy z rôznych kútov sveta. A my musíme pochopiť tieto rozdiely. Z toho dôvodu si myslím, že musí byť taký prístup, základný prístup bude v tomto ohľade veľmi dôležitý. Isté, že je to o zručnosti a schopnostiach, ktoré so sebou prinášajú. Bola by to veľká škoda, keby sme to nevyužili ako niečo navyše, pretože Európa by mala z toho svoju osob. Moja otázka na vás je, ako by ste mohli vy preniesť toto posolstvo vašim vládam, aby videli, že vy ste ochotní spolupracovať s utečencami a zaintegrovať ich v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem a teraz sa vrátime k našim dvom pôvodným mladým rečníkom, aby odpovedali na tieto myšlienky a otázky. Leony, prosím, jedna minúta. Ja budem odpovedať na otázku pána Mana a pani Weber. Nazdávam sa aspoň teraz mojich vlastných skúseností. Priatelia sú, moji priatelia sú veľmi otvorení voči kultúram tým, že študujeme a získavame e, už tie e, medzinárodné e, akademické hodnosti a napríklad E, študujem v Spojenom kráľovstve. Takže to je ten medzinárodný kontext. A ja si myslím, že keď budeme komunikovať viac priamo s utečencami, ja si myslím, e, že v Sheffielde sú takéto možnosti, kde teda momentálne žije. Mali by sme s nimi komunikovať, mali by sme im ukázať, že ich vítame v našej kultúre a mali by sme im ukázať našu vlastnú kultúru, takže to by e, mal, mal byť taký vzájomný záujem a mali by sme im ukázať, že sú pre nás vítaní aj na našom trhu práce. To bola asi odpoveď. Ďakujem pekne. Teraz Melisa. sám. No a teraz e, komentár k tomu, čo ste povedali, tá teda v tom zmysle, že kultúra je veľmi dôležitá, že ju treba brať do úvahy. Zastávam názor, že pokiaľ ide o ten návrh, aby sme mali systém, e, v ktorej e, sú vlastne určité preferencie, ktoré chcete na konci tej svojej cesty dosiahnuť. Migrant alebo utečenec vidí či e, sú jeho zručnosti potrebné a môže sa teda pohnúť, tak povedať, na tej ceste, ktorá predstavuje e, kultúru. A aj pochopiť tie rôzne kultúry v rôznych krajinách, pochopiť to trocha lepšie. Ak sa pozriete teda na tú platformu, A vtedy musím vidieť, či sú tieto moje zručnosti a schopnosti a čo musím spraviť, aby som sa dostala na tú, alebo dostal na tú úroveň. Treba sa oboznámiť aj e, s, s kultúrou. Ďalej otázka nedostatku koordinácie na strane, na strane tých vnútroštátnych orgánov. Ja si myslím, že čo môže urobiť v tomto ohľade štatistika pre krajinu samotnú. Čiže tam sa treba pozrieť, aby sme potom videli, či tam je určitá medzera v zručnostiach a schopnostiach, čo možno urobiť pre moju vlastnú krajinu. Čiže tam treba ukázať e, vláde, aký môže byť benefit pre, ju vlast, pre ňu vlastnú, ak to bude tá otvorenosť a že netreba teda tu e, veci rozkutkovávať. Ako vidíme, e, celé toto zasadanie prebieha veľmi rýchlo, takže sa dostaneme k tomu druhému kolu myšlienok a to je o rozvoji zručnosti a schopností pri riešení problematiky nezámestnosti mladých ľudí a prvý je Lorenz Neunar. Dávam dve minúty. Vážení členovia parlamentu, vážení hostia, všetci, čo nasledujete online, náš digitálny svet sa e, vyvíja veľmi rýchle, veľmi dôležité sú digitálne zručnosti, preto je dôležité aby e, sme rozvíjali kompetencie v tomto ohľade na strane mladých ľudí, aby boli atraktívni pre zamestnávateľov. Preto bude dôležité, aby do týchto digitálnych tzv. táborov boli pozvaní títo mladí ľudia, pretože je to dôležité pre ich pôsobenie. dalo, by sa, dalo by sa využiť obdobie prázdnin dvakrát ročne. Uh, a kurz by bol založený na programoch, na softveri, ktorý sa prioritne používa v priemysle. Mladí ľudia by mali byť schopní mohli by si vybrať logistiku, služby a tak ďalej a získavať vedomosti, ktoré sa týkajú príslušného softvéru. Ďalej by sa mali naučiť tej základnej štruktúre. Všetky tieto kurzy na rozdiel od kurzov na e, univerzitách by mali byť online mali by byť založené na e, samovzdelávaní e, odborníci z vedy spolu s univerzitými profesormi by riadili tieto kurzy. No bude to závisieť samozrejme aj od toho, ak aký je tam miestný priemysel alebo miestní e, podnikatelia. Európska únia by e, dávala možnosti organizovania týchto digitálnych táborov. 3 či 5 univerzít v Európe by mohli spustiť tieto testové e, programy, zbierali by skúsenosti a názory a pomôžte nám, poslanci, e, pri tom, aby mladí ľudia získavali tieto e, zručnosti a schopnosti, pokiaľ ide o digitálny svet. Ďakujem pekne, Leony. Navrhujem, aby Európska únia navrhla rámec na implementáciu rozvoja týchto zručností. Európska únia musí posilniť budúcu generáciu v tom zmysle, aby príjmala nové poznatky akademické a e, zručnosti, e, komunikatívna kreatívnosť, tímová práca, nezamestnanosť mladých, jedným z najväčších e, problémov Európskej únie. No a veľkou vecou je nedostatok toho, čo sa spojenia, prepojenia, to, čo sa učíme v škole a toho, čo je potrebné v praxi momentálne sa berú do úvahy iba niektoré aspekty. Trh práce potrebuje ľudí, ktorí sa dokážu E, zaintegrovať, ktorí sú pružní, ktorí sú schopní spolupracovať. Je možné prekonať e, túto medzeru. Je potrebné, aby e, mladí ľudia boli pripravení na svoj profesionálny život po absolvovaní štúdia. Je dôležité, aby mladí ľudia mali možnosť získať štipendia. Ja si myslím z vlastnej skúsenosti, že je veľmi dôležité, ja som mala túto možnosť využiť e, štipendium a bolo to pre moje e, študijné obdobie veľmi dôležité. Takisto postgraduálne e, štúdium. Ja som pochopila tie najdôležitejšie témy, ktoré som v tom krátkom čase pôvodne nepochopila. Ďalej e, ľudia sa budú, mladí ľudia budú možnosť e, získavať, teda e, čerpať z toho, čo získali počas tohto štúdia. Praktické riešenia a podľa všetkého potom budú mať väčšie možnosti uchádzať sa o povolania, o ktoré majú záujem. Ďakujem. A teraz e, za poslancov ako prvý sa ujme slova Heinz Becker na dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za tieto prezentácie, ktoré e, sa vlastne spájajú s tým, čo som čítal o tvorení Európy v prospech budúcnosti. Ja si myslím, že komisia a parlament E, bude na tom dlho pracovať, pretože sú tam senzačné myšlienky. Ja podporujem obidva projekty. Ja si myslím, že tie digitálne tábory sú veľmi dobrou myšlienkou a takisto učenie bez e, problémov. V konečnom dôsledku predsa je tu schopnosť zamestnať sa. Treba privodiť e, k situácii, aby sme zabezpečili zamestnanosť všetkými prostriedkami. Duálne vzdelávanie sa musí stať modelom Európy. Komisia už sama koná. Stokrát tu máme problém toho, že vzdelávanie nie je kompetenciou EÚ. EU. Európsky semester sa musí stať veľmi dôležitým nátlakovým prostriedkom. Veľmi jasne chcem povedať, že nezaplatené praktika nemajú budúcnosť. Ja by som dokonca povedal, že treba uvažovať o zákaze, tak ako navrhli mladí ľudia. Ďalej sociálni partneri, sociálnych partnerov treba zapojiť. Jednoducho bez zástupcov, zamestnancov, zamestnávateľov nemôže existovať taký profesionál sociálny e, systém, ktorý bude dobre fungovať. No a napokon chcem ešte povedať, e, že e, musíme podporovať záruku pre zamestnanosť mladých ľudí. Správy sú veľmi pozitívne. No, parlament to nerobí rád, ale treba poblažovať komisii, že pracuje s tou jemnou silou Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. A Eduard Maten je našim ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme za vaše vystúpenia. Všetkých tu srdečne vítam. Prečo hovoríme s vami, mladými? Je to preto, lebo máme uh, veľké množstvo nezamestnaných, ktorí sú práve uh, eh, z pomedzi mladých. Musíme e, skoncovať e, s príčinami nezamestnanosti a dôležité je zvýšiť verejné investície a takto oživiť ekonomiku. Môžeme povedať, že za tie ostatné roky kompetencie v Európe skôr narastali. No a e, keď e, mladý je na trhu práce, tak sa mu často vyčíta nie nedostatok kompetencií, ale nedostatok skúseností a v tomto spočíva ten reálny e, problém a veľmi pozorne som sa ja zameriaval na to prepojenie sféry vzdelávania a potom pracovného uplatnenia, teda firemná oblasť, tak, aby naozaj vzdelávanie odpovedalo potrebám ako územia, tak aj e, podnikov na tomto území. E, no a na európskej úrovni nejaké e, uznávanie kvalifikácií. E, ten portál, ktorý spomínala e, Melisa, by mohol byť určitým vzorom. A teda firmy by nám mali povedať dopredu, aké potreby budú mať o 5 rokov, 6, 7, tak aby sa dalo predpokladať, aby sa dalo na to nastaviť. No a ďalšia vec, e, veľmi dramatická pre nás, pre tých starších, pre rodičov, pretože ja mám tiež dve e, deti, ktoré si hľadajú teraz e, prácu a nie je problémom ich kompetentnosť, ale chýba im práve tá skúsenosť. No a keď e, firmy e, vnímajú ako riziko zamestnať mladého, pretože sa nezapracuje hneď, nebude hneď na 100% použiteľný v úvozovkách. Čiže keby Európa dala také nejaké stimuly pretože áno, dá sa vzdelávať vo firme, ale nie vždy. Takže tie stimuly, keby poskytla Európa, aby naozaj tie firmy boli ochotné mladých zamestnávať a dať im možnosť po určitú dobu, 6 mesiacov a tak ďalej, v závislosti od náročnosti e, práce, napríklad e, dostať nejakého tutora, e, ktorý má možno rok či dva preto chodom do dôchodku. Ďakujem pekne za pozornosť. I don't see... Ďakujem pekne. Taňu González tu nevidím. Takže dám slovo Terry Reintke. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja vás tu všetkých srdečne vítam, veľmi sa z toho teším. Ja si spomínam na tú schôdzu, ktorú sme mali po minuloročnom podujatí. Bolo to mimoriadne zaujímavé a myslím si, že na kolegov to aj veľmi zapôsobilo. Ja nemám pocit, že by medzi um, mnou a vami bol taký veľký rozdiel. Všetci sme mladí ľudia, takže teším sa, že uh, mladí majú túto možnosť prísť sem a diskutovať s nami. Nadviazala by som na to, čo už tu odznelo. Ja mám veľký záujem o návrh týkajúci sa tých uh, digitálnych táborov. Mm, toto považujem za veľmi zaujímavé a teda konkrétny výsledok eh, tejto diskusie by mohol byť návrh takéhoto pilotného projektu na budúci rok, aby sa tieto modely na rôznych univerzitách aj implementovali, tak ako navrhujete. A tiež je zaujímavý váš návrh, páči sa mi ten nápad eh, a tieto konotácie uschopnenia mladých. Eh, toto sa mi veľmi, veľmi páči. No a ešte ma zaujímali vaše reakcie na dve veci. Mm, nie úplne súhlasím a teda vnesiem takú kontroverznosť do tejto diskusie. Nesúhlasím, e, že by zručnosti a vzdelávanie mali viesť iba k zamestnateľnosti konkrétnej osoby. Nie, ide aj osoby, o osobný rozvoj, e, tie soft skills, ktoré spomínate, a potom aj e, ten nejaký voľný čas na rozvoj vlastnej osobnosti a tak ďalej. Čiže nielen zamestnanosť, zamestnateľnosť, ale aj súkromný rozvoj. Nemôžeme zabúdať ani na takýto priestor, kedy e, sa e, mladí teda nielen začlenujú e, do trhu práce, ale učia sa demokratickým zručnostiam v úvodzovkách, zapájajú sa do spoločnosti. Čiže takúto trošku kontroverznosti som chcela do diskusie vniesť a vypočuť si váš názor na to, čo som nadniesla, lebo často hovoríme o výsledku skúseno, pardon, zručnosti, ale keď sa pozrieme, e, tak v realite sme my tí najzručnejší, najzručnejšia generácia, ako sme kedy v Európe mali. E, čiže naozaj sú potrebné verejné investície na tvorbu pracovných miest, aby e, mohli tí mladí využiť tie skúsenosti, tie pardon, zručnosti, ktoré majú. Takže my ma zaujímali vaše názory na toto. Ďakujem pekne. A teraz sa vrátime k našim dvom rečníkom. Ako prvý Lono. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozitívnu väzbu, spätnú väzbu, ktorú sme dostali. Ja plne súhlasím s tým, čo povedala Terry, teda, že často chýba ten osobný rozvoj Napríklad, keď v Nemecku niečo študujete, tak je to dosť e, teoretické a chýbajú e, tie soft skills, takzvané. Takže EU by možno mohlo nejakým spôsobom iniciovať, e, aby sa nejaké malé percento tých kreditov, 5 či 10 percent, venovalo aj tomu osobnému rozvoju. Ja som dva roky strávil štúdiami v Paríži a tam to naozaj bolo dosť odlišné, ehm, interdisciplinárne, nebolo to až tak špecializované na nejakú jednu konkrétnu oblasť, e, čiže orientované na projekt, e, na také tie meké zručnosti, e, tie soft skills. Takže v Nemecku duálny systém je veľkou výhodou a malo by sa to implementovať aj v iných krajinách Európy. Toto je naozaj jeden z dobrých príkladov, ktorý aj dobre funguje. A teraz e, tá nezhoda medzi trhom práce a vzdelávaním. Áno, my sme všetci vzdelaní, máme dobrú kvalifikáciu, ale priemysel potrebuje niečo trochu iné. Čiže naozaj je dôležité zistiť, e, čo v praxi očakávajú od e, študentov a možno v závere štúdií takéto niečo zapracovať. Ďakujem teraz Lieny. Hm, ja by som chcela reagovať na viac vecí, ak dovolíte. Pán Becker, plné, s vami uh, súhlasím, že tie neplatené stáže by mali byť zakázané, lebo takto tie stimuly do ďalšieho uh, pôsobenia uh, ubúdajú a tiež sa teraz stiažujú, zdražujú diplomy, tak povediac tak e, tí študenti nemajú e, možnosť e, získať skúsenosti, snaží sa doštovať rýchlejšie za tri roky, aby tá študentská požička nenarásla do nejakých obrovských rozmerov. K tomu, čo povedala pani Renke, áno, súhlasím, že by nemalo ísť iba o tú zamestnateľnosť, na ktorú by sa zamerávalo vzdelanie. Pretože keď sa zameriate aj na osobný rozvoj, tak vás to posilní vo vašom každodennom živote. A teda budete lepšie vedieť, čím sa chcete venovať, A Vy ste aj povedali, že sme e, tá najkvalifikovanejšia generácia, aká tu kedy žila, ale nevieme tie naše zručnosti odprezentovať, lebo mnoho z toho, čo sme nadobudli v našej dotrajšej činnosti, ak to je mimo e, vzdelávania, tak často netušíme, kde by sme to mohli využiť, ako by sme to mohli využiť. Napríklad ja som teraz na takej stáži, oni sa ma pýtali, či mám skúsenosti s marketingom, ale ja študujem právo, takže som povedala, že nie, ale zároveň e, píšem pesničky, e, hrám ich, čiže sa tiež tým spôsobom marketujem. A toto som si ani v prvej chvíli neuvedomila. Čiže nám ani nepovedia, že mnohé z vecí, ktoré v živote robíme, môžu byť dôležité aj z profesionálneho hľadiska. Čiže nielen ten diplom, ale aj to ostatné, to nevieme odprezentovať a na to sa musíme rovnako sústrediť. Ďakujem pekne. Áno. Dobre, teraz by sme mohli rýchlo prejsť k tretiemu kolu nápadov. To sa týka mladých podnikateľov a startupov. A tu dám slovo Melise, aby to naštartovala. Máte dve minúty. Ako môže Európa najlepšie podporiť mladých podnikateľov? Online portál, také jednotné okienko, kde sa združia zdroje pre podnikanie a budú tam aj podporné siete. To má viacero vrstie. Prvá vrstva, to je platforma ako taká vo všetkých jazykoch EÚ s možnosťami financovania, s filtrami a lehotami podľa krajín interaktívnych črty, ako napríklad profily prekladací žiadateľov, e, články o osvedčených postupoch a tak ďalej, tak aby to mohli užívateľia e, všetko využiť, aby mohli porovnať e, na jednej obrazovke rôzne možnosti financovania. Pokiaľ ide o financovanie z EÚ, je dôležité, aby startupy mali takúto možnosť a aby tu boli aj e, možnosti e, vzdelávania, školení na konkrétne, e, term, na konkrétne témy a taktiež podporné siete pre účastníkov takýchto podujatí na tom portáli by e, mala byť aj e, možnosť e, hľadať partnerov. Tí, čo majú know-how, tí, čo majú nápady, tí, čo majú financie, aby sa dokázali nájsť. My často vnímame tie postupy, ktoré sa uplatňujú ako dosť zmetočné. Ten portál by mal tie informácie koncentrovať, mal by umožniť nám ušetriť časť pri hľadaní informácií. A tiež sú tu rozdiely medzi krajinami. Je dôležité, aby Európska investičná banka na toto reagovala a aby doplnila existujúce kanály financovania. A potom to tutorstvo, to je dôležité. Keď už e, vynakladáte obrovské prostriedky, je dôležité vychádzať z určitých, e, z určitých predpokladov ako udržateľnosť a tak e, ďalej. Toto by sa dalo zabezpečiť práve formou tohto tutorstva. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz Lars, váš príspevok. Wanting to be self-employed dropped from 45% to Podnikanie eh, mladých máme k tomu e, viacero e, štatistík. E, ja by som bol rád, keby sa zriadil taký business pool pre startupy, to je taká európska online platforma, ktorá by sa dala lokálne implementovať na univerzitách, aby sa mohli študenti spájať, aby mohli vytvárať takto podnikateľské týmy. No už ako fungujú takéto platformy? Všetci študenti univerzity majú možnosť online sa zaregistrovať a e, na stránke zverejniť svoj podnikateľský nápad. Ďalší študenti, možno s inými zručnosťami, potom uvidia tieto nápady a môžu sa k ním e, pridať, môžu kontaktovať e, toho autora nápadu. No a keď sa nájdú, nájde skupinka osôb, 3, 4, 5 osôb, 2,6 osôb e, v priemere tvorí takýto e, tým e, startupov, tak potom môžu vytvoriť tú firmu, založiť ju. Zdroje, by eh, mali byť dané k dispozícii súčasňujúcimi sa univerzitami. Eh, teda ide o informácie, ide o poradenstvo vo forme eh, toho tutorstva. No a mal by sa vytvoriť nový fond pre startupy, alebo by sa dal využiť aj Európsky sociálny fond. No a potom by mala byť ešte celoeurópska platforma startupov, kde by už existujúce startupy si mohli vymieňať eh, skúsenosti. Čiže ako náhle sa startup eh, etabluje, tak eh, sa chce mm, rozšíriť aj na zahraničné trhy a na to sú potrebné ďalšie zručnosti, ďalšie schopnosti, ďalšie informácie a tie môžu takto získať. Po registrácii na tejto celoeurópskej stránke si môžu startupy vymieňať informácie alebo dokonca zamestnancov. No a cez túto stránku by Európska únia mohla spúšťať aj e, európske súťaže startupov, kedy si porota vyberie na, z platformy tri najslubnejšie startupy a môže im dať samozrejme e, ako cenu ako ocenenie, istú sumu peňazí. Toto by, myslím, mohlo posilniť vôľu občanov zakladať svoje vlastné firmy. Čiže podnikanie by malo byť naozaj obrovskou príležitosťou v Európe, takže e, prispieme k tomu, aby sa to aj stalo. Ďakujem pekne. Thank you, Lawrence. Now we'll go straight over to our... Ďakujem pekne a teraz poďme rovno k poslancom. Pán Čilc ako prvý. Hm, hier für, ja, für Ihre Vorschläge und allein jetzt in diesen zwei Ďakujem pekne. Áno. Mnoho zaujímavých návrhov odznelo aj v týchto posledných dvoch vystúpeniach. Dve minúty je naozaj veľmi málo času takéto niečo odprezentovať. Vidím, že sa tým naozaj intenzívne zaoberali. E, ja som relatívne mladý poslanec, takže tiež sa venujem téme startupov a podnikania, lebo to považujem za veľmi podstatný faktor pre budúcnosť Európy a veľa z vecí ste už aj načetli. Zaujímavé bolo to, že aj vy ste prišli s tým, že by mohli byť e, nejaké platformy na výmenu osvedčených postupov lebo no toto je vec, ktorú podporujeme aj my ako Európsky parlament, požadujeme to v správach, teda inšpirovať sa jedna krajina od druhej, učiť sa jeden od druhého, takže takéto siete vytvára, to je veľmi dôležité. A ďalšia vec, o tom ste ale vy nehovorili, ale mnohé startupy to hovoria, ich zakladatelia, že tá byrokracia mm, im dosť vadí, že sa ňou musia zaoberať často viac než svojim vlastným biznisom. A ďalšia dôležitá vec, to je vytvorenie lobby, lobby pre startupy teda, že sa povie, v pohode môžete aj skrachovať, e, insolventnosť nie je, e, koniec sveta, začnete od nuly, dôležité sú skúsenosti, ktoré ste v celom procese nadobudli. To je veľmi dôležité. No a v Nemecku, v mojej krajine, je to často tak, že väčšina mladých sa zamestná v štátnych službách, stajú sa úradníkmi, majú celoživotnú záruku, ale nie, dôležitá je odvaha, ľudia sa musia byť ochotní púšťať do rizika. E, tak ako vy e, ste dnes e, takú odvahu preukázali svojim vystúpením tu. A potom financovanie. Áno, tie peniaze sú k dispozícii. Mnohí aj sú ochotní mimo štátnych prostriedkov veci financovať, čiže také sprostredkovanie to sa musí zlepšiť. A ešte ďalšia vec, to, čo povedal pán Becker, teda neplatené stáže, že mm, toto riešiť, možno by Európsky parlament mohol toto spustiť, aby takáto prax e, nepokračovala, lebo to by už bolo celkom dobré, dobré východisko, to by bolo už celkom dobrý krok na začiatok. Ďakujem. Teraz pán Pavel. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vaše naozaj výborné nápady. patrú sa na do panely, ale aj všetky vaše ďalšie nápady nás naplňajú nádejou, ak to teda naplníme do budúcna. Európsky podnikatelia sa musia stať svetovými lídrami vo svojom odvetvi. Teda nechceme byť spotrebiteľmi produktov produkovaných inde a preto musíme viac podporiť mladých, aby spúšťali podnikanie, aby sa stávali podnikateľmi. To znamená, že aj banky a investory, ako povedal pán Šulce, musia dávať uh, úverové možnosti mladým. Aj takým, ktorým sa možno predchádzajúci nápad nepodaril, aj keď majú za sebou e, možno jeden či dva neúspechy. Áno, sú modery, ako Silicon Valley alebo Tel Aviv, e, čím sa môžeme ponaučiť, ale podľa mňa Nemôžeme replikovať e, ani jedno, ani druhé, ale musíme e, sa snažiť e, využiť lepšie talent našich mladých, financovať ich projekty adekvátne. by ste o digitálnych schopnostiach. Áno, to je ten smer, ktorým by sme sa mali uberať. Aj ja som inžinier, takže to veľmi dobre poznám. A keď hovorím o e, potrebe tie digitálne e, zručnosti mladých posilniť. Startupy majú iné e, biznis modely ako malé a stredné podniky. Líšia sa. Čiže aj náš legislatívny rámec musí s touto špeciálnou kategóriou počítať a obsahovať osobitné ustanovenia pre startupy. Áno, už by vypršal čas, ale ešte poviem jednu vec. že musí byť lepšia spolupráca medzi startupmi a univerzitami. Také inkubátory musia vznikať, kde mladí budú mať možnosť e, popustiť, povoliť úzdu e, svojej kreativite a prichádzať s novými nápadmi. Takže ďakujem pekne za vaše návrhy. Ďakujem pekne. A Lora Agia ako posledná v tejto sekcii na dve minúty. Nech sa páči. Dobrý deň. Prajem všetkým. Chcem hlavne uvítať našich hostí a blahoželať im k ich prejavom. Vy ste nám povedali dosť jasne, čo od nás očakávate a ako vnímate realitu. My možno realitu vnímame trošku inak ako mladí a preto sú takéto vstupy veľmi dôležité. Ja som sa počas mojej kariéry stretla s mnohými mladými, ktorí mali podnikateľského ducha, ale potom si tak povediac vybili zuby um, v reálnom svete. Nemali dostatočnú možnosť svoje nápady pretaviť do praxe. Mnohé mladé firmy majú problémy, je ťažké dostať sa k úverom, byrokratická záťaž je veľmi vysoká. S týmto všetkým sa potýkajú aj mladí podnikatelia. Veľmi často potom mladí upustia od realizácie svojich nápadov. Už len vzhľadom na tú byrokraciu, vzhľadom na nedostatok finančných nástrojov, ktoré by boli náležité. Európska investičná banka nedáva mladým peniaze. Často potom uh, business venture kapitál pochádzajúci z takýchto zdrojov, tiež dôležitý nástroj, nehovorím, že nie, ale nezodpovedá úplne tým očakávaniam, ktoré ste vy pred chvíľou naformulovali. ešte chcem poukázať na jednu vec. Veľmi často počúvame zaujímavé nápady mladých. No a potom sa toto celé postupuje nadnárodným firmám. Takéto urýchlenie pre mladých eh, podnikateľov. Eh, teda, aby eh, tieto nápady nepredávali rovno veľkým firmám, tak potom realizujú, ale aby ich realizovali sami. To som chcela povedať. Ďakujem e, pekne a teraz vám dám všetkým možnosť reagovať e, na minútu každý ako prvá Melisa. Myslím si, čo sa týka toho posledného bodu e, predaja startupov, čo je veľmi dôležité, je tútorstvo. A in, investori, ktorí pomáhajú mladým budovať si svoje zručnosti a schopnosti teda musí dôjsť k istej širokej spolupráci. Teda nejde tu o nejaké nútené partnerstva. E, nejde tu o vytláčanie mladých z práve naopak je to o podpore mladých e, budovať podnikateľské aktivity. A čo sa týka ďalšieho bodu, nejde tu o prebudnelú administratívu a byrokraciu, aj keď je to veľmi vážny bod. Je to skôr o e, schopnosti porozumieť e, možnostiam, teda, že i mladí by nemali sa báť urobiť ten rozhodujúci krok a aplikovať inovatívny prístup, teda pre mladých by to nemalo byť niečo vzdialené len pre pár vyvolených. Ja by som chcel podporiť e, myšlienku, že potrebujem viac inkubátorov a startupov. My napríklad v Nemecku máme v Mníchove veľký inkubátor. E, hovoril som s jeho riaditeľom včera a informoval ma o tom, že už implementujú rôzne programy týkajúce sa vzdelávania a podľa môjho názoru je to najkrajšia príležitosť, ako začať, aby vo vzdelávacom procese bolo čo najviac aspektov inovácií, aby sa týmto spôsobom vyučovalo. E, mňa skutočne podnikanie začalo zaujímať až vtedy, keď som videl pozitívne príklady startupov, keď som videl spolužiakov e, v škole, čo dokázali. Teda všetko je možné dosiahnuť, e, ale treba mať k tomu k dispozícii vzdelávacie programy, najmä na pôde univerzit a začať e, pomaly ponúkať najrôznejšie semináre na tému podnikania. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Poprosila by som tlmočníkov, aby ostali s nami ešte o 5 minút viacej, aby sme mohli ukončiť a vypočuť si tieto zaujímavé myšlienky eh, od eh, zástupcu komisie, od generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Nech sa páči. Budem sa snažiť byť veľmi stručný, pretože viem, že máte časové obmedzenia. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za eh, nové a čerstvé myšlienky. Ja skutočne vítam takéto myšlienky, ktoré nepočúvame často práve v časoch, keď e, Európa potrebuje nové prístupy, nové metódy a nové myšlienky. Mal by som e, možno začať otázkou migrácie. E, je to skutočne pozbudzujúce počuť, že mladí ľudia podporujú myšlienku migrácie, pretože mladí ľudia sú tí najviac vystavení globalizácii. Je to veľmi dôležité aby sa vyjadrovali aj na otázku migrácie. Európa sama o sebe je založená na rôznorodosti a preto musíme sa naučiť akceptovať rôznorodosť. A to sa týka aj trhu práce. Dovolte mi povedať nasledovné. V súčasnosti Európa zažíva prílev utečencov a migrantov, čo je veľmi ťažké, najmä pre niektoré členské štáty. A v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby E, sme mali taký praktický prístup k týmto témam, najmä čo sa týka napríklad zručnosti a schopnosti, čiže nepostupovať týmto formálnym spôsobom uznávania e, kvalifikácie, ale mali by existovať systémy, kde sa dá testovať e, schopnosť, zručnosť uchádzača o zamestnanie, teda mať veľmi rýchle postupy, ktorými mohli byť uznané kvalifikácie a zručnosti. Teda musíme byť dostatočne flexibilní, praktickí aby sme poskytli príležitosť všetkým tým, ktorí prichádzajú do Európy a chcú vstúpiť na trh práce. Čo sa týka schopnosti a zručnosti, to bol ten váš druhý bod, o ktorom ste hovorili. Digitálne e, zručnosti sú veľmi dôležité pre mňa. Digitálne e, zručnosti je to isté ako naučiť sa čítať a písať, pretože v súčasnosti E, máme problémy so 17 miliónmi Európanov, ktorí ešte si netýkajú s počítačom, ktorí ešte nemajú tieto digitálne zručnosti. Je to veľmi vážny problém. Títo e, občania majú veľký problém na trhu práce, pretože v súčasnosti e, skutočne nebyť digitálne zručný, zdatný, je veľ, predstav veľký problém pre vstup na trh práce a pre získanie zamestnania. Súhlasím s vami, že Eh, učenie zložené na riešení problémov je, problémov je najdôležitejšie pre budúcnosť. Eh, v súčasnej situácii eh, mladí budú meniť zamestnanie, budú meniť typ svojej práce, teda nejde o to naučiť sa jednu zručnosť. Z tesára sa môže stať inštalatér, z inštalatéra inžinier pre IKT. A nakoniec, čo sa týka prepojenia alebo vzťahu medzi e, školskými systémami a e, trhom práce. My na komisii skutočne riešime ten nedostatok prepojenia vzdelávacích systémov a trhu práce. Ale my sa na toto musíme pozrieť aj z perspektívy mladých ľudí, pretože práve mladí ľudia musia byť schopní premostiť e, svoje vzdelávanie a s prácou v podniku. Teda začať e, pracovať e, pre podnik znamená porozumieť, čo odo mňa žiada zamestnávateľ. A preto musíme e, koncipovať nové mobilitné programy budú musieť v budúcnosti existovať najrôznejšie schémy, napríklad program Erasmus pre e, mladých odborníkov, pretože nadobudnúť odbornú skúsenosť je veľmi dôležité pre dokončenie vzdelávania. Čo sa týka e, podnikania, bol som prekvapený pred niekoľkými rokmi prieskumom, ktorý vyšiel pred niekoľkými rokmi, ktorý ukázal, že len 30 absolventov vysokej školy zvažovalo stať sa podnikateľov. Ak by sme urobili tú istú štúdiu v Spojených štátoch amerických, takmer 70 teda e, dve tretiny absolventov vysokých škôl v Amerike e, hodla, by sa hodlalo stať podnikateľmi. Ja si myslím, že e, myšlienka takýchto, takéhoto podnikateľského vzdelávacieho modulu je fantastická vec. A toto by mal, toto myšlienku by si mali osloviť doslova všetky univerzity, pretože je to myšlienka, ktorá skvalitní vzdelávanie, pretože pretože častokrát prvé podnikateľské aktivity sú tým premostený medzi koncom vzdelávania a nástupom na trh e, práce. Teda skutočne univerzitné vzdelávanie je veľmi dôležité, ale startupy je potrebné vnímať zo širšieho hľadiska. To nie je len o univerzitách, pretože e, sú to aj mikropôžičky, e, sú to malé reštaurácie, malé kaderníctva, teda musíme podporovať všetky podnikateľské príležitosti, a veľmi sa mi páči myšlienka toho jednotného klientského okienka, ktoré ste spomínali, pretože pretože ja som sa zamýšľal nad tým, čo znamená stať sa živnostníkom v mojej krajine a ja som sa pozrel na tú internetovú stránku a neviem, či je to kvôli môjmu pokročilému veku, ale skutočne mal som veľmi negatívne dojmy z tej zložitosti e, postupu e, z hľadiska účtovníctva, z hľadiska platenia daní a tak ďalej. Teda myšlienka toho jednotného klientského okienka je fantastická myšlienka, e, kde by našiel budúci podnikateľ pod jednou strechou vysvetlené všetky postupy a všetky administratívne úkony by mohol na tomto mieste urobiť teda ja som to celé tak e, zhrnul, to, čo to zaznelo, možno, že som to urobil trošku rýchlo, ale viem, že nemáme veľmi veľa času. V každom prípade vám ďakujem za krásne myšlienky. Ďakujem pekne. E, sme už časom v skloze. V každom prípade chcem sa poďakovať e, všetkým trom prispievateľom, prispievateľom tými najlepšími myšlienkami a ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnej schôdzi. a myslím si, že je to jedno z najlepších vypočutí, ktorý, ktoré sme mali na pôde nášho výboru, pretože skutočne vidíme z tejto miestnosti plný inšpirácie a ja sama som začala podnikať, eh, keď som mala 22 rokov a viem presne, čo to znamená a je veľmi dôležité, aby sme urobili maximum toho, čo vieme urobiť my na pôde tohto výboru aj v celom Európskom parlamente. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovolte mi, aby som vás teda pozvala na takú malú recepciu e, z občerstvenia.